Uh, dear colleagues, dear guests, uh, I would like to start the, the meeting. Uh... Vážení kolegovia, uh, začneme. Čiže chcem vás na úvod, na úvod všetkých uh, privítať. Čas ide rýchlo. Pamätáme si pred rokom s komisárom, keď bol ten legislatívny balíček, komisár to iba predstavoval a teraz už sme uprostred rokovaní aj s radou, máme pravidelné stretnutia a dúfam, že e, o niekoľko mesiacov, chcela by som povedať do konca e, roka, ale už dobre vieme, že takéto nejaké záväzky by sme asi dávať verejne nemali, pretože tých faktorov, e, ktoré to ovplyvňuje dosť veľa. Ale dobre, o niekoľko mesiacov, čo skoro by sme mali byť hotoví a pripravení na nové vydanie tejto politiky. Ako viete, poprvýkrát my ako poslanci parlamentu sme plným kolegislátorom. Čo to znamená? Máme e, vlastne rovnaké právomoci ako rada, pretože e, ten bežný legislatívny postup sa už teraz týka celého legislatívneho balíčka. Takisto chcem povedať, že v mnohých prvkoch v rámci tohto legislatívneho rámca e, silne podporujeme komisiu. Častokrát e, máme aj rovnaký názor ako rada nakoniec, ale je niekoľko prvkov a sú úprimne povedané celkom dôležité pre budúcnosť našej politiky, kde ešte musíme pracovať na tom, aby sme e, dosiahli tie dobré kompromisy. Rada by som povedala, že všetci veľmi silne podporujeme nový e, prístup, ktorý navrhuje komisia. Teda, e, že by sme mali takéto jedno nariadenie, ktoré by pokrývalo všetkých 5 fondov. A tým pádom by sme e, zabezpečili konzistentnosť medzi pravidlami, ktoré sa používajú pre fondy a takisto aj konzistentnosť, pokiaľ, a teda aj istú synergiu, pokiaľ ide o samotné využívanie fondov. Uh, pokiaľ ide o e, finančný rámec, takisto podporujeme predstavu alebo myšlienku toho, že mali by sme tu nový dokument, ktorý e, nahradza e, súčasnú, súčasný národný strategický referenčný rámec, to je ten, teda ten strategický nový rámec, ten je zahrnutý do tých fondov a mal by vytvoriť isté horizontálne princípy pre tieto fondy, takisto vytvoriť aj E, základ pre koordináciu medzi e, politikou kohézie a inými finančnými nástrojmi, ktoré Európska únia má k dispozícii pre rast. Hm, pokiaľ ide teda o Horizon 2020 v prvom rade, ale aj pokiaľ ide o iné nové prvky, ako napríklad e, nástroj prepájenia Európy, Connecting Europe, alebo sú tam potom špeciálne e, programy sociálneho charakteru, teda pre sociálne zmeny. Takisto chcem povedať, že sme v parlamente veľkí zastancovia e, posilneného partnerstva, tak ako sa navrhuje v tomto novom e, rámci pre politiku. Dúfame, že všetky dôležité témy aj pre implementáciu, aj pre programovanie e, sa budú riešiť formou spolurozhodovania nielen zo strany Európskej únie, ktorú zastupuje komisia a teda e, národné vlády, ale aj so silným zaangažovaním miestnych a regionálnych orgánov a iných partnerov, ktorí e, sa sú presne e, definovaní v nariadení, tak ako to parlament chce, aby teda tu bolo aj partnerstvo s občianskou spoločnosťou a s ďalšími organizáciami alebo sférami, tak povediac, e, spoločnosti. Teda aby všetci boli zaangažovaní do tých dohôd o partnerstve. Takže aby to partnerstvo naozaj bolo posilnené e, v tom novom rámci politiky. Takisto veľmi silne podporujeme aj územný rozmer e, tejto politiky. Dúfame, že pri tých rokovaniach sa nám podarí dosiahnuť posilnenie úlohy miestnych a regionálnych aktérov a orgánov a takisto dúfame, že územný rozmer tak, ako ho predstavujú nové nástroje, ktoré, sa, ktoré súvisia e, s miestnym rozvojom alebo s mobilizáciou miestneho rozvoja a teda v návrhu komisie sú viaceré nové nástroje, ktoré by mali posilniť práve tento miestny rozmer našej reality rastu alebo štruktúrálnej zmeny a takisto by tam mali byť zaangažovaní všetci partnery. Takže to teda e, dúfajme bude aj dôležitou e, charakteristikou novej politiky. Takisto veľmi silne podporujeme potrebu koncentrácie týchto financií. Vieme veľmi dobre aj zo skúsenosti, aké to je náročné, pretože potreby sú naozaj diverzifikované a teraz, keď vlastne pomaly z tej krízy sa dostávame, tak vieme, že budú potrebné mnohé aktivity, e, ktoré sú špecificky orientované na e, teda e, miestnu úroveň, na mestské oblasti, na regionálnu úroveň. A práve preto pri tej tematickej koncentrácii my sa snažíme prostredníctvom našich návrhov a nášho mandátu ešte zaviesť väčšiu mieru flexibility do tohto rozmeru politiky. Myslíme si, že by sme mali dať regionom a obciam e, širšie možnosti na to, aby si prispôsobili e, tie programy na svoje špecifické charakteristiky, tak aby lepšie sa tam mohlo využiť ten potenciál a dosiahnuť e, rast a nové, vytvoriť nové pracovné príležitosti, tak ako teda ten potenciál existuje v konkrétnych prípadoch. A takisto treba možno aj zvýšiť tú potrebu nejakej takej teritoriálnej citlivosti práve na tieto špecifické vlastnosti. Takisto sa snažíme e, dosiahnuť posilnenú spoluprácu v rámci politiky. Myslíme si, že to je e, taká sila v prospech Eh, pozitívneho rastu, pozitívneho možno vytvárania nových pracovných príležitostí a pokiaľ budeme mať viac spolupráce, eh, tak pravdepodobne bude mm, eh, aj tá kohezia v rámci Európy pravdepodobnejšia. A naozaj to musíme posilniť, tento aspekt, pretože v posledných 10 rokoch sa to trošku spomaluje, táto kohezia. Čiže vytárame to takýto rámec e, medzi európskymi inštitúciami a teda aj s účasťou národných e, parlamentov a zástupcov aj regionálnych a miestnych orgánov. My máme veľmi dobrú spoluprácu aj s výborom regionov vždy by sme sa mali snažiť e, ten rámec e, vylepšovať. E, Dúfame, že teraz tomu tak bude, ale keby ten rámec bol úplne ideálny, tak nebudeme schopní dosiahnuť, ak nebude aj dobrý rozpočet, to, čo chceme. Čiže vychádza to nakoniec aj z toho rozpočtu. Chcela by som v tejto súvislosti spomenúť dve, tri veci. Chcela by som vás presvedčiť, že skutočnosť, že máme pred nami toto obdobie rozpočtovej konsolidácie. a Chápeme, že teda to musí prísť, musíme naozaj znižovať e, deficity, musíme e, ten dlh to stať na udržateľnú úroveň, tak napriek tejto logike mali by sme mať taký európsky rozpočet, ktorý e, bude schopný vytvoriť rast a ľudia z praxe vedia, že pokiaľ máte mať rast, tak treba istú kritickú masu financovania a musíme pochopiť, že e, teraz keď konsolidujeme rozpočty na národnej úrovni, nie je možné mať tú istú logiku aj na európskej úrovni. Potrebujeme isté finančné prostriedky ako akýsi e, verejný e, katalýzátor na európskej úrovni. Treba pamätať na to, že európsky rozpočet je rozpočet investícií. Napriek všelijakým stereotypom, ktoré máme, tak iba 5 rozpočtu skutočnosti E, ide na európske inštitúcie, väčšinou e, v Bruseli, ale zvyšok to sú investície do členských štátov, do regiónov, do miest. Treba to vždy a znovu opakovať, pretože existujú negatívne e, stereotypy v európskych médiách, ktoré hovoria o niečom inom. Druhú vec, ktorú som v tejto súvislosti spomenúť, je skutočnosť, že táto rozpočtová konsolidácia bude mať e, dopady aj na regionálnej úrovni a miestnej úrovni a budeme tam potrebovať e, spolufinancovanie. A už dnes vidíme, že istá finančná transparentnosť je dôležitá aj na e, regionálnej úrovni. Je tam teda tá výzva, že konsolidácia miestnych rozpočtov, regionálnych rozpočtov, že aj to bude predstavovať isté výzvy pre ľudí na tejto úrovni práve v súvislosti s týmto spolufinancovaním. A teda tu je riziko, že vlastne to európske financovanie alebo investovanie nebude e, možné naozaj e, poskytnúť. A treba aj na úrovni národných parlamentov e, rozmýšľať nad tým, ako e, vyriešiť túto e, výzvu. A v tomto kontexte, a to je možno posledná vec, ktorú by som chcela na takto povedať, e, Momentálne sa nachádzame vo fáze, kedy rokujeme o rozpočte na rok 2013. Takisto pozmenujeme e, súčasný rozpočet. Neviem, či pán komisár e, to môže tak otvorene povedať ako ja, ale budeme potrebovať viac e, financí pre projekty, ktoré už sú otvorené. Dostali sme e, rôzne faktúry ako Európska komisia, teda nie my, ale komisia dostala, možno sú tu dokonca miliardy eur, ktoré budú blokované, e, pretože ten rozpočet na rok 2012 je príliš malý. Hm? Čiže e, tu je tá výzva pozmenenia súčasného rozpočtu, preto aby sme mohli zaplatiť za tie projekty, ktoré momentálne sú otvorené, ktoré by mali byť preplatené, ale momentálne na ne rozpočet e, nemáme k dispozícii. Hovoríme teda aj o peniazoch, pretože je naša povinnosť, myslím si, e, zabezpečiť, že tá politika naozaj aj robí to, čo má a bez potrebných financí nemáme možnosť ten rast a tie pracovné príležitosti vlastne vytvárať. Čiže toľko z mojej strany na úvod. A teraz by som chcela poprosiť pána komisára pre regionálnu politiku Johannesa Hána, aby on e, nám predstavil e, svoje predstavenie. Nech sa páči, pán komisár. Ďakujem pekne, Danute. Dobré ráno z mojej strany. Chcem vás všetkých privítať a pozdraviť hlavne kolegov a kolegyne z národných parlamentov, lebo je to skvelá možnosť teraz štvrtýkrát, aby že máme toto medziparlamentárne stretnutie a mám možnosť s vami hovoriť o niektorých aktuálnych otázkach regionálnej politiky a chcem toto využiť. Tento týždeň sme mali otvorené dni tu v Bruseli, kde sme mali vyše 100 podujatí seminárov, iných akcií s veľkým množstvom eh, návštevníkov, veľmi hustý program o regionálnej politike. Moja kolegyňa, doktorka Hübner, už jasne popísala túto situáciu. Možno je to neobvyklé, ale v tejto otázke treba povedať, existujú medzi komisiou a parlamentom neexistujú vlastne žiadne dokumenty otázka regionálnej, čo sa týka otázky regionálnej politiky, ale hlavne otázky financovania. Avšak je to skvelá príležitosť s vami si vymeniť niektoré myšlienky, lebo v najbližších týždňoch máme tzv. high time, čo sa týka finančných rokovaní. Je to naplánované od predsedu Van Rumpoja aby bolo zvláštne zasadanie Európskej rady 21. 22. novembra, aby sa došlo k nejakým záverom e, financovania rokov 2014 až 2020. Avšak pre všetkých zúčastnených, pre parlament aj radu, toto rozhodnutie už treba prijať do konca roka. Je to teraz práve najvhodnejšia doba, úprimne povediac, v záujme regionálnej a koheznej politiky, aby sme v hlavných mestách našich členských e, štátov lobovali, keď ide o príslušný rozpočet, ktorý treba zabezpečiť. Musím celkom otvorene povedať, treba využiť každý kontakt aj tu v Bruseli, ale okrem toho je tu súhlas so zastupcami regiónov a na bruselskej a európskej úrovni sú členské štáty, konkrétne netoplatiči, kde existuje určitá opatrnosť alebo ochota e, priviesť určité škrty. Budem o tom trošku e, neskôr stručne hovoriť, ale chcem s vami hovoriť o troch základných otázkach, ktoré sa objavili na európskej úrovni v posledných týždňoch a boli predmetom diskusie. Poprvé je zriadenie spoločného strategického rámca pre štrukturálne fondy. Po druhé, význam par- súčasných partnerských dohôd. A po tretie, to je otázka potrebného rozpočtu na európskej úrovni. V princípe treba ešte potvrdiť, že rokovania o právnom rámci pre súčasnú kohestnú politiku prebehli a pribehali veľmi konštruktívne a celá oblasť príslušných aktérov v porovnaní s inými politickými oblastiami táto už existuje. Už pred letnou prestávkou sme v parlamente prijali závery ohľadne návrhov komisie Takisto boli tu príslušné e, pracovné skupiny rady, ktoré pracovali intenzívne, takže v priebehu niekoľkých týždňov bude možné viesť e, rokovania trialógu. Takže zatiaľ z odbornej stránky sme tu na dobrej ceste a čo sa týka regionálnych politikov v rade, v parlamente a takisto v komisii, Jednoducho by tu nemalo dojsť k žiadnemu omeškaniu. Máme veľký cieľ, chceme čo najskôr veci uzavrieť, aby sme potom mohli rokovať s regiónmi a členskými štátmi v priebehu roku 2013, aby sme tieto rokovania čo najrychlejšie uzavreli, aby potom regióny, členské štáty mali možnosť tie, ten prechod do obdobia 2014, aby čo najjednoduchšie toto zvládli a najplynulejšie, bez akýkoľvek prerušení. Takže v tomto zmysle máme viacnásobný záujem na tom, aby sme sa dohodli na rozpočte a takisto na jeho vnútornom obsahu. Tieto veci postupujú dobre. Danuta Hybna už povedala, že je tu široký konsenzus, ale napriek tomu chcem povedať pár slov na tému spoločného strategického rámca niečo, čo sme prvýkrát navrhli, a síce, že rôzne fondy pre regionálny rozvoj, rozvoj vidieka, Európsky sociálny fond a kohezný fond, aby boli v rámci, v rámci spoločného strategického rámca a takto boli vnímané. S akým cieľom? S cieľom, aby využívateľia v členských štátoch, v regiónoch vedeli, aký fond je určený pre aký druh projektu. Toto v minulosti e, často tu boli v tejto oblasti problémy, že boli tu urč, určité e, prekrývania a naopak boli tu oblasti, kde existovala určitá sivá zóna, kde sa nedal využiť ten alebo iný fond. A aby sme zabranili týmto veciam, tak sme vypracovali a navrhli tento spoločný strategický rámec. Čo sa týka vnútorného obsahu, obsahu nie je tu žiadna diskusia. Zaujímavé sú skôr tie formálne rysy tohto strategického rámca. My sme navrhli komisii, aby udržala flexibilitu, aby reagovala rýchlo na súčasný rozvoj aby tam boli delegované akty a tu sme od rady a parlamentu e, získali určité návrhy. Tu je želanie, aby to bolo vo forme prílohy k nariadeniam, čiže aby to bolo zapracované do právneho rámca. Ale ja si myslím, že to nie je najlepšia cesta e, hľadať tu nejakú zmes, pretože existujú tu určité základné e, pozorovania v rámci tohto strategického rámca aby sme tu mali nejakú časovú istotu a potom to môže ovplyvniť právny základ, kdež to v iných oblastiach e, skutočne existuje väčšia flexibilita, aby z procesného hľadiska toto bolo vo forme delegovaných aktov. A som presvedčený, že e, nájdeme rozumné riešenie v tomto smere zvlášť e, tý, to pozadie e, mohli tí užívateľia naozaj e, využívať. A druhé oblasti sú partnerské dohody. Aj tu veci idú dobrým smerom. Tu je jeden bod, kde by som vám, ktorý by som vám chcel ozrejmiť to je koncepčná časť týchto partnerských dohôd, to je aj e, kódex správania sa, to je, e, leží na srdci parlamentu a komisii, aby sme čo najviac účastníkov e, z regionálnej politiky zapojili do, tohto, a do týchto rokovaní, čo nám zaručí, že pri presadzovaní vyššej, alebo presadíme vyššiu identifikáciu a preto už v regulatívach sme presadili článok o multilever governance alebo viacvrstvovej správy. To je také vyhlásenie samo o sebe, ale je to prvé otvorené hlasné vyhlásenie a e, počas rokovaní budeme dávať pozor na to, aby regionálna a lokálna úroveň ale aj oblasť mimovládnych organizácií, aby boli zapojení do týchto rokovaní. Eli spomínala, že je snaha rady presadiť tzv. Code of Conduct, kódex správania sa. Ak máte o to záujem, čo dúfam, že je pravda, tak prosím vás, aby ste tu podporili príslušných kolegov v Európskom parlamente. Posledná otázka, finančný rámec. Danuta Hübner už povedala všetko v tejto veci a ja to zdieľam. Chcem snať len zopakovať ten odkaz, ktorý mi leží veľmi na srdci, pretože ako aj z regionálnej, aj národnej úrovne prichádzajú, e, mám, mám určité odborné skúsenosti a chcem poukázať na to, že aj v administratívnej alebo vo vedeckej oblasti je mimoriadné, že európsky rozpočet je taký rozpočet, kde 95 prostriedkov sa vracia členským štátom na regionálnu oblasť, e, Erasmus, e, na veda, rozvojová pomoc a len 5%, alebo viac ako 5% sa menia na, na prevádzkové náklady alebo overhead costs. costs. Nie, nie sú to náklady len pre komisiu, ale všetky európske inštitúcie, parlament, radu, e, súdny dvor, arbitráž a tak ďalej, auditorský dvor. Čiže 95% operatívny rozpočet a 5% sú režijné náklady Na celom svete existujú administratívy, ale každý podnikateľ, ktorý sa zameriava na zisk, je tento pomer veľmi výhodný. Takže na európskej úrovni sa dobre investujú týmto spôsobom peniaze. To znamená to heslo investície, regionálne požiadavky sú spojené s investičným rozpočtom. Investujeme do regiónov, do vzdelávania ľudí, do kvalifikácie, pomáhame konkurencie schopnosti, aby sme ju zlepšovali vo vnútroeurópskom rámci, ale aj v globálnom rámci. Myslíte na to, že Európa predstavuje 500 miliónov občaniek a občanov, ale globálne povediac je to len 7 svetovej populácie a napriek dokáže táto Európska únia stále byť najväčším globálnym hráčom z hospodárskeho pohľadu s podielom viac ako 20 na svetovom hospodárstve. A v tomto zmysle je potrebné aby sme si bránili túto pozíciu. Nebude to jednoduché, ale je to e, v záujme našich občanov, aby sme nielen zabezpečili príslušné pracovné miesta, ale vzhľadom na súčasnú situáciu aj získali nové pracovné miesta. A tomuto slúži regionálna politika a v tomto smysle sme e, upravili základné opatrenia, teda orientovanie sa na výsledky, tematická koncentrácia, ako bolo povedané v regiónoch, treba umožniť veľkú flexibilitu. My tu navrhujeme veľmi široký jedálny lístok, ale vlastne treba si vybrať len tri chody a nie 8 chodov. A aj tak sa môžeme celkom slušne najesť, keď si ich správne zradíme, zoradíme tieto e, chody a toto je spojené s kondicionalitou, aby sme zabezpečili, že veci budú presadené správnym spôsobom. Ja vás prosím v budúcich týždňoch, keď zdieľate tento názor, aby ste vyjadrili príslušnú podporu vo vašich hlavných mestách, hlavne v krajinách netoplatičov. Máme niektoré, krajiny, niektoré vlády z týchto krajín, ktoré dávajú, poskytujú zaujímavé návrhy kde hovoria, že by tam nemali byť škrty, ale vo všeobecnosti treba urobiť podstatné škrty. A môže to viesť k určitým ťažkostiam, ako to má fungovať. Takže keď je tu presvedčenie, a ja dúfam, že zdieľate tento názor, že tomu môže slúžiť adekvátny rozpočet, aby sme mali spoločné európske projekty, ktoré sme vypracovali v rámci rastovej stratégie Európy 2020, potrebujeme tento rozpočet. A posledná poznámka, ten viacročný rozpočet je jedinečný, pretože v roku 2012 rozhodujeme o rozpočtovom rámci až do roku 2020. A to nedáva občanom aj určitú istotu, koľko európskych peňazí bude k dispozícii, ale aj tzv. známym trhom, investorom poskytuje možnosť vychádzať z dostupnosti európskych peňazí a, e, a realizovať dodatočné súkromné investície, stimulovať ich a aby sme dosiahli to, čo potrebujeme, teda hospodársky rast, budúce perspektívy, optimizmus, pretože viete, že v politike je aspoň 50 psychológie a ak, prekoná, ak chceme prekonať súčasnú krízu, musíme vyslať aj pozitívne signály, musíme byť optimistickí, aby práve mladí ľudia zakladali podniky a vytvárali pracovné miesta. Na to máme európske prostried, možnosti, mikrokredity, mikroúvery napríklad sú k dispozícii, treba ich využívať, treba ich propagovať, ale musia byť k dispozícii aj peniaze. Takže nástroje tu existujú, ochota, priprav, e, pripravenosť e, prísť k dohodám na európskej úrovni, to existuje, potrebujeme koncentrovanú podporu aj z vašej strany, dámy a páni, na národnej úrovni. Ďakujem pekne. Uh, Ďakujem, uh, pán komisár. Teraz by som poprosila veľvyslanca <clears throat> pána Corneliusa Cornelio, aby uh, prehovoril mene cyperského predsedníctva. Ďakujem, pani predsednička. Ospravedlňujem sa za to, že som prišiel trocha neskôr ale viem, že som musel vyslať signál, že naše predsedníctvo e, pracuje skutočne veľmi intenzívne a okrem toho e, som musel zmeniť aj termín môjho ďalšieho stretnutia na 10.30, aby som sa mohol prísť. Ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie, všetkých pozdravím a <clears throat> Eh, je to pre mňa cťou a potešením, že tu môžem vystúpiť a takisto by som chcel zablahoželať k organizácii takéhoto dôležitého podujatia, na ktorom sa zbližujú um, členovia európskeho, a národných parlamentov. Um, je e, potrebné, aby to, čo robí Únia, bolo relevantnejšie pre občanov. Preto podporujeme každé úsilie o prehlbenie spolupráce medzi EÚ e a národnými parlamentami. E, je to dôležité z hľadiska ochrany demokratizácie a budovania únie a fungovania únie. Všetci by mali mať možnosť aktívne vstupovať do rozhodovacieho procesu, aby sa zaručila efektívnosť e, rozhodovania o politike budúcej únie. E, my, odkedy sme e, sa ujali predsedníctva, sme toho veľa dosiahli, ale veľa toho ešte zostáva urobiť Ehm, urobíme preto všetko, preto aby sme tieto naše ciele dosiahli. Chcel by som zopakovať, že hlavnou prioritou cyperského predsedníctva je e, finalizovať rokovania a dohodn- dosiahnuť politickú dohodu o viacročnom finančnom rámci. Predsedníctvo vyvíja potrebné úsilie na to, aby sa dosiahla rovnováha vo všetkých hlavných e, spoločných politikách a aby sa zabezpečili potrebné výdavky na to, aby sa dosiahla pridaná, európska pridaná hodnota. E, v tomto duchu e, pracujeme na e, dosahovaní pokroku pri rokovaniach o legislatívnom rámci upravujúcom spoločné politiky. V tejto súvislosti by som chcel povedať niečo viac o dôležitej problematike politiky súdržnosti eh, na roky 2014 až 2020. Ocitli sme sa v situácii nebývalej ekonomickej a finančnej krízy, kedy je viac ako kedykoľvek predtým dôležité zabezpečiť efektívne vynakladanie prostriedkov. Politika súdržnosti je dôležitým nástrojom na dosiahnutie nášho cieľu znanosti a rastu, pri e, súčasnom udržiavaní územnej súdržnosti na základe princípu solidarity. Podpora e, včasného dosiahnutia dohod na budúce programové obdobie patrí k našim hlavným prioritám. Členské štáty aj regióny musia s dostatočným časovým predstihom urobiť prípravy na nové programové obdobie, aby sa zabezpečila plynulá implementácia nových programov tejto súvislosti sa my ako predsedníctvo zavezujeme, že urobíme všetko preto, aby sme dosiahli čo najvyšší, najlepší pokrok v týchto rokovaniach. Od júla predsedníctvo e, v rámci rady presadzuje e, to, aby sa do konca roka 2012 e, finalizovali všetky e, relevantné legislatívne akty, samozrejme z, niektorých, s výnimkov niektorých finančných e, aktov to e, sa týka aj takých vecí, ako je európska územná spolupráca, finančné riadenie a kontrolné systémy, ako aj spoločný strategický rámec, ktorý bude orientovaný na formuláciu nových programových dokumentov tá naša e, ťažká práca už priniesla svoje ovocie. Budúci týždeň sa bude konať e, Rada pre všeobecné záležitosti. Bude to v útorok 16., keď sa bude hovoriť o niektorých otázkach politiky a takisto sa e, bude hovoriť o mnohých regionálnych dohodách. Zároveň vítame a oceňujeme veľké úsilie v oblasti regionálneho e, rozvoja a sociálnych vecí a činnosť príslušných výborov. E, to takisto súvisí s politikou súdržnosti a s legislatívnym balíčkom. Cyperské predsedníctvo kladie mimoriadny dôraz na úzku spoluprácu s Európskym parlamentom nielen v rámci spolurozhodovania, ale v rámci presvedčenia, že je našim kľúčovým partnerom v tejto ťažkej dobe. Ako mnohí viete, eh, legislatívny balík o politike súdržnosti sa už e, stal predmetom rokovaní a počas dánskeho predsedníctva už boli dohodnuté základné línie na základe čiastočného všeobecného prístupu. E, formálny trialóg bol e, začatý s výborom REGI a s výborom DRUA. V novembri tento neformálny trialog sa bude týkať európskej územnej spolupráce a nariadení o európskych fondoch. E, programové otázky sa považujú za prvú prioritu. Predsedníctvo má za cieľ dosiahnuť spoločné pochopenie hlavných otázok programovania medzi zúčastnými inštitúciami, aby sa mohli náležitým spôsobom e, uskutočniť prípravy na nové obdobie. V tejto súvislosti by som chcel vyjadriť vďaku Európskemu parlamentu a komisii za ich e, konštruktívny prístup. Pani predsednička, um, táto téma, ktorej je venované dnešná, e, dnešné podujatie, e, je e, mimoriadne dôležitá a ja by som vám chcel zdeliť názory rady, že rada je odhodlaná Eh, presadzovať nové programy s plným vedomím dôležitosti princípu partnerstva. Samozrejme, o tejto otázke sa bude rokovať aj s Európskym parlamentom a tieto nové prvky politiky súdržnosti na roky 2014 až 2020 sú osobitne dôležité, pretože poskytnú základ pre eh, vytvorenie novej generácie programov. Rada víta nový prístup, ktorý navrhuje komisia v rámci ktorého sa hovorí nielen o štrukturálnych fondoch, ale aj o Európskom fonde pre vidie- rozvoj vidieka a pre e, námornú politiku a rybolov. E, takisto e, sa e, bude hovoriť o ďalších politikách a nástrojoch EÚ. Rada v súčasnosti posudzuje pozmenený návrh komisie spoločného strategického rámca a kladie veľký dôraz na zabezpečenie tých najdôležitejších prvkov legislatívy, ktoré umožnia účinné pokračovanie s cieľom dosiahnuť naše E, to, čo sme si predsa vzali. V tomto smere cyperské organizácie, e, cyperské predsedníctvo organizuje začiatkom novembra na Cypre neformálne stretnutie ministrov pre politiku súdržnosti, na ktorom budú mať možnosť vymeniť si názory na túto kľúčovú otázku. Ako som už povedal, v tejto veľmi ťažkej dobe e, vážnej e, rozpočtovej konsolidácie a prehlbujúce sa ekonomické a finančnej krízy je potrebné viac než kedykoľvek predtým zabezpečiť účinnejšie vynakladanie dostupných zdrojov, aby sa dosiahol rast a zamestnanosť. Tá doba je zrela na to, aby sme uvažovali o účinnosti riadenia novej politiky súdržnosti. Ministri si vymenia názory na to, ako sa budú tieto nové prvky uplatňovať v teréne, aby sa zabezpečil vysoký štandard efektívnosti a zároveň sa riešili najväčšie výzvy, pred ktorými stojí Únia a jednotlivé členské štáty skutočne je našou povinnosťou eh, vytvoriť eh, primeraný kontext, v rámci ktorého by sa mohli regióny vymaniť z krízy. Pani predsednička, skôr než ukončím, by som chcel opätovne vyjadriť eh, svoju vďaku za to, že ste ma sem pozvali a chcem ubezpečiť o ďalšej spolupráci a partnerstve v prospech Európy. To samozrejme platí aj pre národné parlamenty, predovšetkým, eh, ktoré najmä v rámci politiky súdržnosti musia byť v úzkom kontakte s regionálnymi a miestnymi aktérmi s cieľom posilňovať viacvrstvové riadenie a zabezpečiť skutočnú pridanú hodnotu politiky súdržnosti. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán veľvyslanec. Ešte jedna vetička z mojej strany. E, pretože ja vediem e, toto zasadnutie z parlamentnej strany. Chcela by som povedať, že my e, postupujeme ďalej, čakajú nás ešte mnohé veci, ale e, zdieľame toto vaše odhodlanie a e, veríme, že s pomocou komisie sa nám podarí dosiahnuť náš cieľ. Skôr než prejdeme k rozprave, chcela by som povedať pár vecí. Poprvé, chcela by som ospravedlniť e, pána komisára, ktorý musel ísť teraz na nejaké iné zasadnutie s komisárom Almuniom, ale to je tiež pre nás veľmi dôležité, e, pretože je potrebné hovoriť o tejto, týchto dôležitých otázkach. Druhá vec, e, pre kolegov z národných parlamentov. Vo, vo vašej zložke máte aj takéto karty, ktoré sú vašim, vašou prípustkou na e, uh, vystúpenie. To znamená, že pokiaľ by ste chceli hovoriť, tak prosím, aby ste sa takto prihlasili, niekto to pozbiera a potrebujem vedieť, koľky budú chcieť prehovoriť, aby som vedela, koľko času máme k dispozícii teraz bude, dám e, slovo e, zástupcovi e, generálneho riaditeľa riaditeľstva pre regionálnu politiku, ktorý má na starosti rokovania o politike súdržnosti zo strany komisie. Čiže týmto otváram našu diskusiu a teraz dám najprv slovo našim kolegom z národných parlamentov. Je tu pán Rainer Robra, je to minister a e, vedúci štátneho kancelárstva Saxonska Anhaltu. Bundesrat. Oh, the Bundestag. So it's, it's national parliament, I was correct. Uh, and then Mr. Lai... A ďalej tu máme pána Lajem Tuomi, to je podpredseda. Vy máte v irštine veľmi veľa písmen, ale potom to zrazu vyslovíte veľmi krátko. Ja neviem, ako sa to myslí, teda, ale ide o výbor pre e, verejné výdavky a reformu. Ale najprv dáme slovo pánovi Robrovi. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni, ďakujem za príležitosť, že môžem hovoriť pred takýmto významným gremiom. Mnohí prítomní zrejme nebudú spokojní s tým, s výsledkami Lisabonskej stratégie. Cieľ EÚ do roku 2010, čo sa týka e, konkurencie schopného, dynamického hospodárskeho priestoru, to sa nám nepodarilo dosiahnuť. Nespomínam si, e, ne, ne, nechcem teraz sypať e, sol do starých rán, ale keď máme dnes možnosť ako zastupcovia parlamentov všetkých členských krajín navštíviť Európsky parlament a hovoriť o kohesnej politike do roku 2020 a urobiť to novým spôsobom. Chápeme veľký význam súčasnej koheznej politiky EÚ pre realizáciu stratégie Európy 2020 a tým pádom presadiť e, udržateľný inteligentný e, rast Európy. Základ Lisabonskej stratégie ležal na správnej štruktúrálnej reforme, na výskume, rozvoji, inováciách, pracovných trhoch, vzdelaní, kvalifikácii, celoživotnom vzdelávaní, rámcovým podmien- podmienok pre e, prácu. A to sú aj dneska rozhodujúce oblasti, aby sa EÚ e, e, prispôsobila v súčasnej situácii, zabezpečila pracovné miesta a blahobyt. Avšak táto Lisabonská stratégia nemala dostatočné nástroje, ktoré by viedli k dostatočne razantnému presadeniu e, rozvoja Európy a európskej stratégie. Preto je podľa mňa správne, aby stratégia 2020 mala presne definované svoje ciele a využívala všetky spoločné nástroje pre ich presadenie. Politika už pri Lisabonskej stratégii hrala dôležitú úlohu a tzv. lisabonizácia štrukturálnych fondov eh, viedla k tomu, že existovalo dostatočné množstvo prostriedkov, viac ako 200 miliard eur počas toho 7-ročného obdobia. V tomto zmysle, keď spomíname stratégiu 2020, teda nasledujúce obdobie, my nezačíname žiadne nové experimenty. Ako zástupca Saská Skánalska, to je východo, východonemecká spolková zem, ktorá od roku 1991 výrazne profituje zo štrukturálnych fondov a ktorá sa takisto môže pochváliť, že z, kon, z konvergenčných cieľov e, bude viac menej, viac menej vypadne v roku 2014. K tomu chcem niečo podotknúť. Poprvé, stratégia 2020 bude úspešná len vtedy, keď budeme schopní v rámci koheznej politiky e, skombinovať centrálne rozvojové ciele s, s potrebami e, na mieste. Po druhé, partnerstvo patrí k dôležitým princípom. Teda kohezná politika musí byť prijatá občanmi a tak ďalej. To musí byť doplnkom všetkých programov, plén a tak ďalej, ale len doplnkom nemôže ich nahrádzať. Ďalej, stratégia 2020 je považovaná za verziu európskeho sociálno-trhového hospodárstva pre 21. storočie. Ale bude reálna len vtedy, keď vzdelanie a udržateľnosť a vysoká úroveň zamestnanosti budú skutočne realitou priamo na mieste. Takže toto sú e, naše ciele, ktoré stoja pred nami. Napríklad v Sasku a Nalcku máme pred sebou množstvo e, víziev, s ktorými sa budeme musieť z krátkodobého hľadiska vyrovnať. Musíme preklenúť miesta, kde ešte nemáme dostatočný rozvoj. Je tu otázka demografického vývoja, rozdielia medzi eh, vidiekom a mestami, nedostatok pracovných síl v dôležitých eh, odboroch, otázka vzdelávania, vývoja, výskumu a ich prepojenia na hospodárstvo. Je tu otázka konsolidácie rozpočtu, čo je taktiež pod tlakom rozpočtovej brzdy, ktorá momentálne sa uplatňuje v Nemecku. Táto malá spolková zem, len 2,2 milióna obyvateľov, nebude určite vzorom vo všetkých oblastiach. Naše pomerne neveľké štruktúry nám však dávajú možnosti e, odvážne sa púšťať do nových akcií a nemusíme čakať na ďalšie. To znamená, že sa môžeme rozvojovať e, rýchlo, e, cieľene a reagovať na chyby okamžite. Náš cieľ s výhľadom roku 2020 tieto ciele e, rozhodnú o budúcej forme a podobe Saskánhalska a o pozícii tejto spolkovej krajiny v Európe. A toto je dôležité, tak ako aj celkový rozvoj Európskej únie. A tu prichádza ten vlastný problém. Sasko Anhalsko má stále vysoké štruktúrálne deficity. My potrebujeme e, trvalú podporu v rámci reštrukturalizácie a dobehnúť úspešnejšie spolkové krajiny. V poslednú dobu sa toto tempo veľmi spomalilo a takmer sa zastavilo. Posledné prehodnotenie našich hospodárskych výsledkov naznačuje, že kúpna sila v tejto spolkovej krajine je o, o asi o 2 až 24 nižšia, než sme čakali. Hospodárstvo je málo inovatívne, nedostatočne kapitalizované. Naše firmy nie sú dostatočne e, prepojené medzinárodne, nemáme e, žiadne sídla veľkých firiem a máme problém so zháňaním odbornej pracovnej sily. Čo sa týka demografie, naša krajina má problémy starnutia obyvateľstva a nedostatku e, odborníkov. Takmer žiaden európsky región nemá podobné demografické ťažkosti spôsobené najmä e, odchodom obyvateľov ako zo východov nemeckých spolkových e, zemí. A od, to znamená nižšie daňové výnosy a deficity rozpočtu. Takže ak chceme preklenúť túto priepasť konvergečnú, potrebujeme viac kapitálu, musíme e, sa sústrediť na rozvoj ľudských strojov a najmä spracovateľskom priemysle musíme podporiť E, ďalší rozvoj a teda potrebujeme, aby všetky európske fondy e, prispeli svojim dielom v rámci spoločného strategického rámca pre Sasko, Anhaltsko, pre e, východnú časť Nemecka a všetky regióny, kde sa skončí konvergenčná podpora a bude sa, bude, budú tu potrebovať dotácie, ktoré musia predstavovať asi dve tretiny toho, čo sme používali eh, predtým. Tok eh, prostriedkov smerom do Nemecka. To je podporované zo strany e, spolkovej vlády a toto e, nie je v rozpore s cieľmi Európy 2020. Naopak znamená to implementáciu na mieste. Otázka znie, či centrálna kvóta sociálneho fondu vo výške asi 40 pre všetkých rovnako. Či je to rozumné? Momentálne my čerpáme nejakých 30 Takáto kvota by mohla znamenať ďalšie škrty a teda ďalšie obmedzenie investičných prostriedkov a to isté platí aj pre obmedzenosti dotovania veľkých investícií. A taktiež príslušne projektov, ktoré nezapadajú e, priamo do tých podporovaných smerov vývoja. Tematická koncentrácia a flexibilita to je pre náš región veľké zlepšenie a ja chcem poprosiť komisiu a Európsky parlament, aby zahájili trialog s členskými krajinami a aby to tam podporili. Druhá myšlienka je, že máme pred sebou tri e, výzvy, a teda programové dokumenty partnerstva so, partnerstvo so sociálnymi a hospodárskymi partnermi a potom samozrejme s politickými zástupcami. Musíme spoločne tieto veci spracovať takým spôsobom, v situácii keď ešte nemáme definitívny text, o ktorý sa máš, máme opierať. Takže kto si myslí, že tieto partnerstva sú záťažou pre celý proces, s tými by som celkom nesúhlasil. Ako by sa dala prispôsobiť naša politika miestným potrebám, keď by sme nespolupracovali so záujmovými skupinami a s občianskou spoločnosťou. Napriek tomu naše partnerstvo a participatívna metóda, ktorá sa používa aj e, mimo európskych štruktúr a fondov, e, v tomto chceme pokračovať naďalej, naďalej ale podľa nás formalizácia týchto existujúcich vzťahov by mohla skomplikovať e, tieto veci bez akéhokoľvek prínosu. V Sasku a Nhalsku pripravujeme v súčasnosti programový výhľad do roku 2020 v rámci tzv. dialogoch o budúcnosti je to proces kvalifikovaných diskusí. Mali by sme organizovať 5 workshopov na tému inovácia, medzinárodná spolupráca pre e, rast a rozvoj, potom demografické výzvy a ich riešenie integrované koncepcie pre použitie európskych fondov, potom po tretie vzdelávanie, po štvrté rovnosť príležitostí a peťka energetická politika a udržateľný vývoj. Takéto dialógy v budúcnosti sme realizovali už v tomto období. Väčší problém pri realizácii eh, princípu partnerstva je eh, hlavne vo federálnych štátoch v potrebe demografickej legitimizácie na mnohých úrovniach a na rôznych administratívnych úrovniach. Pán komisár Hahn správne poznamenal, že tieto programy majú bežať až do roku 2020 a teda budú sa e, premietať aj do našich regionálnych a národných rozpočtov. Zatiaľ štruktúrálna legislatíva obchádza tieto problémy. V Sasku a Nhalsku sa pokúsime vyriešiť tento pre- problém tým, že zapojíme do nášho dialógu aj členov e, krajinských snemov. Väčšie zapojenie štrukturálnych fondov do politického cyklu v rámci stratégie 2020 to prinesie e, ďalší problém, ak v budúcnosti národné reformné programy predstavujú dôležitý predpoklad pre realizáciu operačných programov, kto zabezpečí dostatočnú legitimitu týchto programov v súčasnom politickom eh, cykle v Nemecku na krajinskej úrovni existuje eh, málo času pred voľbami a čo sa týka parlament, parlamentného zapojenia zemských eh, snemov, to už ani nespomínam je potrebné, aby časový priebeh týchto partnerských zmluv, operačných programov, partnerských programov, toto treba sladiť oveľa lepším spôsobom, než tomu bolo v minulosti. A teraz ja nevyvozujem žiadne závery, ale chcem požiadať všetkých prítomných, aby eh, brali toto do úvahy. Dámy a páni, ak v súčasnosti hovoríme o Európskej únii. Toto je často spojené s termínmi kríza a niekedy dokonca so slovom krach. Európsky proces jednocovania je skutočne veľmi testovaný voči záťaži a chcem povedať, že my si mm, želáme, aby si EÚ zachovala e, svoju tvorivú silu z pohľadu krajín a regiónov. Európska kohezná politika je najdôležitejším tvorivým nástrojom EÚ pre zabezpečenie rastu, blahobytu a zamestnanosti. Takže e, držme sa, spolu ťahajme za jeden povraz a dúfajme, že sa to prejaví aj v našich regiónoch a to bude najdôležitejšie dôležitejší prínos pre realizáciu stratégie Európa 2020. Uh, this... Ďakujem pekne za to, čo ste hovorili o tých špecifických veciach. To je zaujímavá lekcia pre nás všetkých a takisto aj tú teoretickú časť čo, e, e, o teda tej logike. Toto tiež ďakujeme, bolo to zaujímavé. Ďalej za Irsko pán Lime Tommy. Nech sa páči. Ďakujem pekne, dámy a páni. Chcem sa poďakovať za pozvanie na dnešnú akciu. Je to veľmi zaujímavá téma, ktorej sa dnes venujeme. Treba už na úvod povedať, že e, politika súdržnosti je jedna z veľkých úspechov, e, jeden z veľkých úspechov v Európe, je to základ európskej integrácie, solidarity a e, zohráva dôležitú úlohu pri redukcii socioekonomických rozdielov a pri zvyšovaní kohezie v Únii 500 miliónov eh, obyvateľov a 27 členských štátov a eh, s vyše 200 regiónmi, čiže to je veľký úspech a netreba na to zabúdať. Poviem vám moje osobné skúsenosti. Financovanie z fondov eh, zohrávalo dôležitú úlohu pri rozvoji írskej ekonomiky. Finančné transfery z európskeho rozpočtu boli dôležitou súčasťou a sú dôležitou súčasťou Eh, alebo teda takou, tak, až priam takým pákovým efektom eh, pri rozvoji našich krajín. Eh, keď chodíme po Jusku, po krajine alebo po iných krajinách, vždy vidíme to logo Európskej únie, na jednotlivých projektoch a vidíme, že zo všetkých týchto štruktúrálnych fondov alebo kohezných fondov tiež sme naozaj mohli ťažiť. Je to naozaj príklad toho, ako členské štáty môžu štruktúrálnych fondov ťažiť a nakoniec aj nové členské štáty sa môžu poučiť možno z toho írskeho príkladu. Budúca kohezná politika samozrejme je tvorená v kontexte krízy. Máme tu výzvu, aby sme tomu nejakým spôsobom čelilo, čelili. My súhlasíme, že kohezná politika bude dôležitou súčasťou splnenia cieľov stratégie Európa 2020, teda to je, tá, to je ten rastový inteligentný, trvalo udržateľný a inkluzívny my si myslíme, že intervencie musia byť sústredené na pracovné miesta, výskum, vývoj, inováciu, vzdelávanie, boj proti chudobe, klimatické zmeny a energetiku. Ako viete, minulý rok e, komisia uverejnila návrhy pre ďalšie financovanie na roky 2014 až 2020. Návrh komisie je alokovať 376 miliard e, na koheznú politiku, a teda je nástroje, a zvyšiť e, e, alokácie teda v porovnaní s rokmi 2007-2013. Tento návrh treba vnímať v kontexte širších rokovaní o európskom rozpočte, kde teda budú isté tlaky znižovať celkový objem rozpočtu. E, v oktobri, minulý oktober teda vlastne, komisia pripravila aj legislatívny balíček. Írsko sa potom zúčastňovalo na diskusiách, na rokovaniach, pokiaľ ide o tvorbu novej e, koheznej politiky. E, minister pre reformu a verejné výdavky v Írsku, ktorý je zodpovedný za koheznú politiku, diskutoval o týchto návrhoch aj s kolegami na neformálnom stretnutí koheznych e, ministrov v Poznaní počas polského predsedníctva a takisto na stretnutí Rady pre všeobecné záležitosti, ktoré sa venovalo v decembri práve koheznej politike. Takisto bol súčasťou našej vládnej delegácie, ktorá sa stretla s komisiou 3. oktobra, a diskutovala tam o plánoch írskeho e, predsedníctva. Takisto bolo tam e, špecifické stretnutie aj s komisárom Hánom. Po tých e, e ďalších diskusiách zase by malo byť aj stretnutie s komisárom Hánom, kde on navštíví Írsko budúci mesiac. Takto sme sa stretli s europoslancami, tešíme sa aj na stretnutie s delegáciou výboru REGI, ktorý navštívi v novembri Dublin. Legislatívny balíček, o tom takisto hovoríme na Rade pre všeobecné záležitosti, kde už istá dohoda bola dosiahnutá, pokiaľ niektoré negociačné bloky a zvyšné otvorené témy balíčku, o tých sa ešte hovorí na Rade na skupine e, rady a samozrejme potom to bude podliehať aj e, procesu spolurozhodovania s parlamentom. V roku 2012 rokovania e, prebiehali na rade a v parlamente o tomto koheznom balíčku a pozícia Írska v týchto rokovaniach reflektovala veľký dopad, ktorý, ktorý kohezné financovanie malo na kľúčové ekonomické a sociálne projekty v celej našej krajine. A teda, že financovanie na roky 2014 až 2020 e, e, musí byť zachované na také úrovni, aby pomáhalo ekonomickému naštartovaniu alebo znovu naštartovaniu aj Írska. Samozrejme, mali sme mať taký prístup, ktorý je špecifický pre každý e, región, pre každú krajinu, aby tie si mohli vyberať e, priority podľa ich špecifických vlastností a podľa potrieb ich národných e, reformných programov. Takýto prístup by dával, by dával možnosť dávať také alebo podporovať také politiky, ktoré konkrétne potreby členských štátov splňajú a tým pádom by aj e, zabezpečili takú vysokú účasť, a teda ten tzv. ownership e, v teréne. Čiže je to otázka e, diverzity v Európe. Naozaj každý región je veľmi odlišný, má iné príležitosti, má iné potreby. A Irsko víta návrh komisie pre spoločný strategický rámec, a teda je to ten kontrakt o partnerstve. Je to naozaj potenciál dosiahnuť komplementaritu, koordináciu, e synergiu medzi jednotlivými koheznými e, fondami a teda aj e, politikou pre rybolov a rozvoj vidieka. Ale treba na to ísť veľmi opatrne, aby princípy e, subsidiarity a proporcionality boli takisto zohľadnené. A teda, že administratívny nak, nejaké administratívne brevno sa už ďalej zvyšovať nebude. Na záver sa chcem vyjadriť ešte k irskému predsedníctvu, ktoré čoskoro teda budeme Eh, mať, a teda pokiaľ ide aj o jeho názor na pokrok eh, v oblasti koznej politiky. My si myslíme, že práve írske predsedníctvo pravdepodobne budúci rok bude mať za úlohu uzatvoriť rokovania o koheznom eh, balíčku a teda budeme pracovať aj na dohode s Európskym parlamentom o celom legislatívnom balíčku. Bude to pre nás určite veľká výzva pre našu vládu. Takže veľká vec, ale tešíme sa na ňu. My sme e, odhodlaní mať e, úspešné predsedníctvo a budeme plne zaangažovaní v rámci procesu spolurozhodovania aj s Európskym parlamentom. Chcem takisto pogratulovať e, danskému a cyperskému predsedníctvu k práci, ktorú oni vykonali a k pokroku, ktorý oni dosiahli v rámci otázky MFF a teda v rámci ktorého máme aj ten kohezný balíček nakoniec. Takže e, ďakujem veľmi pekne a teším sa na diskusiu počas e, dnešného fóra, pokiaľ e, budú otázky a odpovede. Myslím, že to bude užitočné pre každého z nás. Ďakujem. Thank you very much and I, I... Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som vás uistiť, že Želáme, aby vaše predsedníctvo už nemalo čo robiť, že o všetkom sa rozhodne počas cyperského predsedníctva, ale obávam sa, že finalizácia bude to najťažšou úlohou. Týmto by som chcela otvoriť našu diskusiu. A musím vás upozorniť, že pokiaľ nedostanem náhly prílev e, nových žiadostí o slovo, môžem každému vystupujúcemu udeliť 5 minút a poprosím vás, aby ste sa snažili rešpektovať tento časový limit. Okrem toho, e, môžem informovať, že si zoberieme dvo, vždy dvoch e, zástupcov e, eur, národných parlamentov, potom jedného zástupcu Európskeho parlamentu a v, tam, v tomto poradí by sme chceli potom pokračovať. Najprv poprosíme zástupcu e, greckého parlamentu. Ďakujem, e, pani predsednička. V prvom rade by som sa chcel poďakovať za to, že ste nás tu dnes pozvali na toto dôležité stretnutie o politike súdržnosti v rokoch 2014 až 2020. Chcel by som sa poďakovať aj organizátorom tohto podujatia, ktoré určite umožní dosiahnuť lepšiu súdržnosť medzi národnými parlamentami a Európskym parlamentom. E, všetky európske štáty už dva roky rokujú o sedemročnom, e, to znamená viacročnom finančnom rámci a vo všeobecnosti sa uznáva, že ide o najťažšie, najzložitejšie rokovania v rámci EÚ, ktoré má nepochybné politické e, a ekonomické dôsledky aj na národnú úroveň ehm, táto e, politika, sociálna politika, hospodárska politika sa stala súčasťou v zmluvy a je teda e, európskou záležitosťou, ale aj veľmi dôležitým cieľom, pretože je predpokladom pre fungovanie vnútorného trhu. V posledných rokoch e, politika súdržnosti e, neprinašala prospech len jednotlivým regiónom EÚ, ale aj tým štátom, ktoré sú prispievateľmi do týchto fondov, pretože je pre nich prospešné, keď sa vyrovnávajú e, rozdiely s ostatnými krajinami. Je to dôležité aj pre podniky, pretože sa môže zvýšiť vývoz ich produktov do krajín, ktoré využívajú fondy súdržnosti. To si vyžaduje samozrejme veľmi komplexný prístup k hospodárskému rozvoju a skutočne nemožno rozlišovať medzi novými a starými členskými štátmi. E, všetky členské štáty potrebujú politiku súdržnosti, aby sa zachoval model politiky súdržnosti e, v Európe. Grécko naďalej e, prežíva ekonomickú krízu a musí fungovať v rámci, ktorý je mimoriadne náročný a v súčasnosti E, sa domnievame, že je potrebné vytýčiť niektoré priority, ktoré by boli hlavným obsahom e, politiky súdržnosti. Naše návrhy sú tieto. Pokiaľ ide o štatistické prvky a metodológiu prideľovania prostriedkov na politiku súdržnosti, vzhľadom na to, že hovoríme o období, ktoré je pomerne e, dlhé, musíme však vychádzať zo súčasnej reality a, ale aj na dôsledky, negatívne dôsledky recesie. E, preto v tomto rozhodujúcom období rozvoja Európy nesmie politika súdržnosti byť založená na prekonanom obraze ekonomiky Prepačte, ale tlmočníci prosia, aby rečník troška spomalil svoje tempo. Ďakujeme. Pokiaľ ide o kondicionalitu, domnievame sa, že e, e, presiahnutie súčasného rámca by znamenalo negatívnu vec pre členské štáty. To znamená, že krajiny, ktoré majú nadmerný deficit, a krajiny, ktoré majú e, makroekonomické nerovnováhy, by e, mohli e, to vnímať ako nevýhodu. My musíme teda vychádzať aj z toho, že nemôžeme vychádzať iba z toho, že majú problémy regióny, musíme vychádzať z celonárodnej situácie. Je potrebné, aby sa zachovalo spolufinancovanie aj v súčasnom období a to to aj v novom finančnom období. E, miera spolufinancovania by mala zodpovedať e, socioekonomickej situácii členského štátu a nemala by byť určená horizontálnym spôsobom na regionálnej úrovni vo vzťahu k e, príjmu tohto regiónu. Takisto sa musí predpokladať zvýšenie spolufinancovania o 10 e, toto by predstavovalo značnú pomoc pre tieto krajiny, aby sa oživila ich ekonomika. Hovoríme o krajinách, ktoré sú najväčšmi zasiahnuté ekonomickou krízou. Štvrtý pr- prvok. Nesúhlasíme s tým, aby sa výška financovania politiky súdržnosti, ako aj e, predfinancovanie veľkých projektov prepájalo na e, zostatok, ktorý sa má ešte splatiť. Toto E, súvisí s rozpočtovým postupom a nie s viacročným finančným rámcom. Okrem toho podporujeme aj rozšírenie bezpečnostnej siete, e, to znamená zachovanie e, finančných prostriedkov pre regióny cieľa 1 e, e, pre Grécko je to dôležité, lebo e, región Atiky, ktorý má vyšší príjem, E, spadá do e, kategórie e, bohatších regionov a tým pádom by mal dostať menej prostriedkov. My sa domnievame, že je potrebné, aby sa tieto, aby sa prihliadalo aj na zemepisné znevýhodnenie niektorých regiónov, napríklad ostrovov, a to sa musí prejaviť aj v miere financovania. E, pokiaľ ide o transeurópske siete, e, a nový finančný nástroj Connecting Europe, znamená, že náklady spojené s odľahlosťou územia by sa mali nejakým spôsobom e, zohľadniť. Ak sa tak nestane, môže to mať dramatické účinky na politiku súdržnosti a dosahovanie ambicióznych cieľov. Regióny členských štátov, ktoré sú v kríze, nemôžu si dovoliť investovať E, vzhľadom na nedostatok zdrojov a nemajú teda možnosť e, vymaniť sa z tejto krízy. E, vzhľadom na súčasnú situáciu solidarita a aktivity EÚ na oživenie ekonomiky a na tvorbu pracovných príležitosti je nevyhnutným predpokladom pre také krajiny, ako je Grécko, ktoré sa ocitlo v ťažkostiach. Ďakujem. Ďakujem. Ďalej. Predstaviteľ e, švedského parlamentu. There would mean Christine in Swedish, but it doesn't mean, so I'm sorry. Ospravedlňuje sa pani predsednička, musíme sa až to krstné meno označuje ženu, ale pánovi to zrejme nevadí. Ďakujem za e, možnosť e, zúčastniť sa tohto dnešného podujatia. Um, Náš parlament podporuje e, všeobecné ciele našej vlády týkajúce sa rozpočtového rámca, to znamená nemenné e, platby EU. E Máme rôzne kategórie HDP od 95 po 75 priemeru EU. A myslíme si, že by mal byť stanovený časový limit pokiaľ ide o tieto stropy. E, my e, sme za to, aby sa znížil tento strop a v mnohých prípadoch to znamená prispôsobenie súčasných e, kapacít, ktoré majú účinok znižovania rozpočtu. Pokiaľ ide o to, čo potrebujú jednotlivé členské štáty, tak to je potrebné analyzovať. Výbor víta rozpočtový okruh pre um, riedko osídlené oblasti, pretože nedostatočná hustota obyvateľstva v týchto uh, oblastiach by mala byť aj naďalej faktorom z hľadiska distribúcie medzi členské štáty. Ďalej, pokiaľ ide o spoločný strategický rámec pre politiku súdržnosti, eh, po, Polnospodársky fond, fond rozvoja vidieka, fond pre rybolov, to všetko e, súvisí s návrhom koncentrovať e, politiku súdržnosti na niekoľko priorít, ktoré sú v súlade so stratégiou 2020. My vítame e, tieto ciele, ale zároveň je potrebné vytvoriť priestor na zohľadňovanie regionálnych osobitostí. My E, si myslíme, že návrh e, partnerských e, dohod, dohod o partnerstve a kondicionality musia byť podporované, aby sa dosiahli E, ciele politiky súdržnosti, ale tie kritéria musia byť stanovené jasne, transparentne a musia sa ľahko uplatňovať. V opačnom prípade je evidentné riziko, že ten systém bude príliš komplikovaný a že bude vedieť k dlhým rokovaniam a klásť veľké veľkú administratívnu záťaž. Ak chceme v budúcnosti docieliť ekonomickú prioritizáciu, ja osobne zdieľam názor nášho parlamentu, aby sa znížila podpora pre poľnohospodárstvo ako jeden z faktorov politiky súdržnosti. A napokon podporujem názor, že politika súdržnosti by mala zahrňať všetky členské štáty EÚ s tým, že e, dvora sa bude klásť na tie, e, ktoré potrebujú najväčšmi pomoc. Ďakujem. Ďakujem. Teraz by som e, odovzdala slovo Jevgenijovi Kirilovi z Európskeho parlamentu. Ďakujem, pani predsednička. Keď som počúval kolegov, tak som nadobudol dojem, že, že nemusím hovoriť veľmi podrobne, pretože veľa sa toho už povedalo a predovšetkým by som chcel podporiť to, čo povedal môj predrečník z, zo Švedska. Skutočne to, čo potrebujeme, sú transparentné podmienky, pretože dokonca aj staré členské štáty majú problémy s niektorými podmienenosťami, E, ktoré sú niekedy zdrojom e, byrokracie. Chcel by som e, sa zamerať na širšie otázky, pretože dnes je veľmi dôležité, aby sme mali všetci rovnakú potrebu konať. A to sa týka e, situácie v Európskej rade, pokiaľ ide o politiku súdržnosti. E, myslím si, že by tam mohli nastať vážne problémy. Prečo? Lebo e, nie je schopná dosiahnuť dohodu a pritom každá krajina pri najmenšom veľký počet krajín zastúpených v Európskej rade E, sa pozerajú len na to, že čo dávajú a čo dostávajú. A podľa mňa je to vec, ktorá by nás mala dosť nepokojovať. E, je to skutočne niečo, čo má tá celú EÚ a jednotlivé členské štáty. Uh, ale neplatí to pre Európsky parlament. My e, už máme jasnú pozíciu, ale je to skutočne veľmi ťažký boj a neviem si predstaviť, ako ďaleko budeme musieť zájsť, aby sme tento boj vyhrali. A keď sa pozrieme na celkovú e, situáciu, vidíme, že e, ten, tá, tá súčasná situácia bude mať dopad na Eh, politiku súdržnosti. A súhlasím s tým, že eh, politika súdržnosti by mala eh, viesť aj k investíciám a následne k rastu, ale my musíme v rámci našich národných parlamentov aj v Európskom parlamente trvať na tom, že E, politiku súdržnosti by nemal determinovať egoizmus, ale skôr spoločný európsky záujem. E, v poslednom čase som počul názor jedného predstaviteľa vlády, že v Európskej rade je minimálne jedna krajina, ktorá dokonca ani nerada používa výraz Európska únia, radšej hovorí o európsk, jednotnom európskom trhu. A e, pokiaľ ide o súčasnú britskú vládu, myslím si, že e, to platí, ale e, Zdá sa, že sú pripravení žiadať o derogáciu, pokiaľ ide o voľný pohyb pracovníkov. A keď hovoríme o jednotnom európskom trhu, čo by sa stalo, keby jednotlivé krajiny začali uplatňovať ďalšie derogácie? E, preto by som chcel záverom povedať, že skutočne potrebujeme podporu všetkých kolegov v národných parlamentoch, aby sme mohli e, vypracovať e, riadnu politiku súdržnosti, pretože Európa prechádza kľúčovým obdobím a je potrebné zohľadniť ťažkú politickú situáciu v každej krajine, ale keď hovorím o tom, že je to kľúčové obdobie, mali by sme sa spoločne snažiť niečo e, dosiahnuť. V opačnom prípade to nebude na prospech žiadnej krajiny, novej či starej. Ďakujem veľmi pekne. Teraz odovzdávam slovo Portugalsku, Lea de la Republika. Bon dia. Dobrý. Ďakujem veľmi pekne. Som veľmi rád, že sa môžem znova vrátiť do tejto snemovne niekoľko rokov po prejave v 90. rokoch a po rozprave v 90. rokoch. Nebola to táto miestnosť, ale podobná miestnosť Európskeho parlamentu. Mám niekoľko otázok na tomto mieste a chcel by som, aby sme spoločne nad tým rozmýšľali zástupcovia komisie, poslanci Európskeho parlamentu. Bohužiaľ, komisár už odišiel. Prvá otázka. Prečo v kohesnej politike zaberáme stále viacej cieľov, cieľov s tretími krajinami, zmluvy, ktoré sú dobré, ale ktoré treba aj financovať inými spoločnými programami, aj v prípadoch, keď tretie krajiny sú našimi susedmi, ale nie sú to kandidáti pre vstup do EÚ v najbližšej budúcnosti. Druhá otázka. Prečo tvrdíme, že kohezná politika má plniť výlučne strategické ciele e, agendy 2020 a tým sa odstránia iné problémy, a iné potrebné veci nebudú vyriešené, ktoré existujú v niektorých členských štátoch, ktoré napokon e, nespadajú pod stratégiu 2020. Všetci vieme, že Lisabonská stratégia, teda predchodca stratégie 2020, málo prispela k hospodárskému e, rozvoju. Ďalšia otázka. V súčasnej krize je tomu tak, že politika stability a politika úspor je kľúčová a hospodárstvo v súčasnosti stagnuje. A rozdiely v Európskej únie sa naďalej zväčšujú. Mnohí ľudia prichádzajú o pracovné miesta, E, mnohé milióny majú horšie životné podmienky v Európskej únii, majú viacej ťažkostí. Prečo je to tak, že kohezná politika ešte posilňuje kondicionalitu alebo podmienenosť. Čo ty myslím? Kohezná politika sa snaží liať olej do ohňa namiesto toho, aby bojovali proti týmto negatívnym fenoménom. Ďalšia otázka. V súča- konkrétnych situáciách, hlavne v krajinách, kde sa intervenuje, nie je celkom jasné, ako sa má dosiahnuť jasná úroveň pre spolufinancovanie v rôznych oblastiach a programoch. Na čo sa ešte čaká? A potom piata otázka sa týka zjednodušenia. Dá sa povedať, že treba vždy riešiť jeden cieľ, ale hovorí sa o neprekonateľných ťažkostiach, ktoré nie sú v súlade so zjednodušením. To sa týka mnohých programov, ktoré sú nasmerované na konkrétne regióny, konkrétne skupiny obyvateľov, napríklad v oblasti poľnohospodárstva, v oblasti rodiny. A tomu sa nedá takto rozumieť. Ťažkosti tých, ktorí majú byť príjem, príjimateľmi, sú často neprekonateľné. A potom moja šiestá posledná otázka. Často sa hovorí o nevyrovnanom rozpočte Európskej únie a to isté platí aj pre koheznú politiku. A potom sa hovorí aj o škrtom, ktoré žiadajú netoplatitelia. E, A k tomu chcem povedať, poprvé, v 90. rokoch som bol pri tom, keď Jacques Delors chcel dosiahnuť viac pre európsky, e, európsky rozpočet. To malo byť 1,2% náraz pre európsky rozpočet. Vtedy bolo 15 členských štátov, štátov. A potom spoločný trh. A rastúca globalizácia. Neto platiči súčasne sú tí, ktorí sú aj hlavnými príjimateľmi ehm, výsledkov európskej politiky. Ďakujem. Ďakujem za vaše poznámky a keďže sme už dosiahli dosť veľký počet členov Európskeho parlamentu, takže, takže bude to jeden európsky parlamentár a jeden národný. Chápem, pani predsednička, že mám byť stručný. 5 minút pre vás to je veľký čas na svete. Obyčajne dostanete len jednu minútu, takže sa nestiažujte, prosím. Áno, som veľmi rád. Takže ďakujem pekne. My sa stretávame vo veľmi zaujímavej chvíli. De facto, toto je chvíľa, keď máme súčasne rozpravu o všeobecných prvkoch rozpočtu. To je jeden prvok. Po druhé, v tejto budove sa veľmi zaujímame o proces diskusie o dvojrýchlostnej Európe a tento návrh, aby existovala existovali špeciálne prvky eurozóny ako zvláštna časť rozpočtu, zvláštna časť parlamentných postupov. Kým sa diskutuje o kohesnej politike, mali by sme si všetci uvedomiť, eh, parlamentári všetkých úrovní, že pracujeme kontexte veľmi zložitej rozprave o Európskej únii a ehm, ko- kohezná politika je založená na komunitárnej metóde. A ja si myslím, že to je veľmi kľúčové pre nás všetkých. A ak sú to komunitárne metódy, tak si vyžadujú veľmi jasné pravidlá a súhlas každého, to znamená 27 krajín. Takže kým obraňujeme koheznú politiku, my nebojujeme len o peniaze pre tú či onú krajinu. Mimochodom, ja som z Polska, takže, takže nie je to len o peniazoch, je to aj o budúcnosti Európskej únie a komunitárna metóda a o forme Európskej únie v budúcnosti. Takže nemali by sme na to zabúdať, pretože toto nie je technická diskusia, toto je ústavný problém, ako budeme čeliť budúcnosti Európskej únie a čo s komunitárnou metódou. Takže to, sa týka vše, to sú všeobecné pripomienky. Čo sa týka konkrétnejších prvkov, chcem priviesť vašu pozornosť v skutočnosti, že prvý prvok, ktorý spomínala predsednička a komisár, tzv. partnerský kontrakt, to je nová filozofia de facto. Nie je to tak, ako to mu bolo predtým, nie je to business as usual, je to nová filozofia, ktorá vyžaduje spoluprácu všetkých e, partnerov, ktorí čelia problémom krízy. Preto sú tu takéto rozdiely medzi rôznymi e, inštitúciami. E, výbor regionov včera tu, v tejto miestnosti, povedal veľmi jasne, že chcú mať kódex správania sa. Komisia povedala, povedala, že oni to chcú tiež. Parlament disk, diskutuje o tom, či to prijať alebo nie tento kodex kodex správania sa. Rada je proti, teda nie proti samotnému kodexu, ale proti jednému modelu kódexu správania sa pre 27 krajín. To je veľmi dôležité, lebo to je systém, ako pracovať s partnermi. Kto sú partnery? Ako s nimi spolupracovať a ako nielen písať, napísať tú zmluvu, ale ako spolupracovať počas celých 7 rokov, ako spolupracovať na rôznych úrovniach s mimovládnymi organizáciami, s ekonomickými partnermi a tak ďalej. Takže to je dôležitý spôsob myslenia a ja si myslím, že si to vyžaduje spoločný prístup medzi rôznymi legislatívnymi prvkami. Druhý eh, prvok, ktorý vyzerá byť technický, ale nie je tomu tak. Je to o stave partnerského kontraktu, partnerskej zmluvy. Prečo? Pretože prvá myšlienka bola taká, že partnerská zmluva je dohoda o schéme, celej schéme koľko operačných programov, kto to bude riadiť, kto bude zodpovedný, aké kroky treba podniknúť a tak ďalej. My navrhujeme ako parlament, aby prvým krok, ktorý sa pošle komisii, je najprv dosiahnuť dohodu a potom mať operačné programy. Komisia to vníma trochu inak, ako súčasť balíka, takže partnerská zmluva je napríklad pán riaditeľ, mám možno opraví, je to ako prvá časť balíka, čiže operačné programy pôjdu spoločne s partnerskou zmluvou v jednom balíku. Takže to je veľmi dôležitý rozdiel. Buď to budeme vnímať ako úvodnú časť procesu a ďalšie operačné programy, alebo to budeme vnímať ako prvú časť balíka. Takže je to dôležité pre vás všetkých, pretože v členských štátoch sa s týmto už začalo. A tretia krátka vec je o tematickej koncentrácii. Chcem povedať, že absolútne súhlasím s komisárom Hánom, že je lepšie mať eh, tri chody než 8 chodov, lebo v niektorých kultúrách je 8 malých chodov, takže nie je to prvok či 8 alebo 3, je to otázka obsahu, ale je lepšie mať 3 než 8. Ale náš návrh z parlamentu je, nerozhodujme v Bruseli, ktoré tri chody. Poskytneme určitú flexibilitu pre konečných príjemcov. My navrhujeme, aby mali voľbu medzi štyrmi, čiže aspoň malý manevrovací e, priestor pre tie chody. Takže by sme za oveľa väčšiu flexibilitu. Absolutne súhlasím, že koncentrácia je dôležitá, ale koncentrácia neznamená, že keď že neexistuje flexibilita v teréne. Takže mali by mať možnosť voliť si medzi tými chodmi. A politický kontext ohľadne eurozóny a zbytku a my tu v tejto budove nechceme dvojrychlostnú Európu. A druhý prvok, to je partnerská zmluva a, a otázka koncentrácie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Predtým, než dám slovo ďalšiemu rečníkovi, prepačte, nepovedal som to, chcem vás informovať, že veľvyslanec bol nahradený možno najvhodnejšou osobou v mene rady, lebo Adonis Konstantinu, predseda e, štruktúrálnej akčnej pracovnej skupiny, skupiny to je e, vyjednávací tým, ktorý hľadá kompromis v rámci rady a takisto e, sa zúčastňuje vo formálnom trialogu a chcem ho vyzvať, aby na konci stretnutia aby povedal niečo za komisiu a za radu a nejakú reakciu na niektoré pripomienky. Môže to byť zaujímavé aj vypočuť si pár slov od vás. Teraz chcem prejsť na Polsko. Senátor, predseda výboru pre miestnú samozprávu a štátnu správu, pán Janus Sepiu. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, przemawiając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 liczone na głowę mieszkańca są wyższe. V tomto období sa budú musieť vynaložiť najväčšie výdavky v politike súdržnosti. Existujú e, krajiny, które majú väčšie výdavky na jedného obyvateľa než Polsko, ale keď sa pozrieme na e, našu krajinu, Polsko ako príklad potvrdzuje, aká dôležitá je európska politika súdržnosti. Polsko je jediná krajina, Zdá sa, že je nejaký technický problém s tlmočením do Nemčiny. Na nemeckom kanále nepočuť tlmočenie. No. Which is, uh, the interpreters. Can, can we hear from the interpreters whether there is any problem or we can continue? No, no, no German. No German. There is no German translation, you mean? Ah, there no German translation. It's okay now. Okay, so we go on. Thank uh-huh. It's solved. Okay, thank you very much. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Je to v poriadku? Bol problém s technikou? Takže zopakujem poslednú vetu, aby to bolo jasné. Myslím si, že Polsko skutočne potvrdzuje, nakoľko Dôležitá a účinná je politika súdržnosti, pretože sme jediná krajina, ktorá od roku 2004 zaznamenáva stále hospodársky rast. V roku 2002 to bolo 1,7%, v tomto roku HDP porastie o 2,5%. Bez absorpcie prostriedkov z politiky súdržnosti by tieto výsledky neboli možné. Taktiež je dôležité, že sme vykonali výskum, ktorý ukazuje, že prostriedky, ktoré investujeme takto v Poľsku, <clears throat> fungujú aj v iných krajinách prostredníctvom dividend alebo nejakých verejných zakázok, zákaziek. Takže politika súdržnosti podporuje nielen krajiny, kam v prvom rade tie prostriedky smerujú, ale lavinovitým spôsobom prispieva k rozvoju celého hospodárskeho jednotného priestoru. A to je jedna z premis, ktorú sa snažíme propagovať v rámci skupiny krajín, ktoré sú priateľmi politiky súdržnosti. Všeobecne Polsko podporuje stanovisko Európskej komisie. Myslíme si, že politika súdržnosti by mala byť pre, prorastová, mala by prispievať rastu v rámci spoločného hospodárskeho E, priestoru a mala by aj e, stierať rozdiely medzi regiónmi a taktiež môže prispieť k prekonávaniu kríze, krízy. Odzvlášť cenné je posilnenie teritoriálneho prístupu a integrovaný horizontálny prístup k rozvoju. Taktiež sa nám páči spoločný strategický rámec, páči sa nám partnerská zmluva a páči sa nám Páčia sa nám programy na národnej úrovni. Ide však o to, aby táto partnerská zmluva bola vytváraná nielen spolu s vládou, ale aj s regiónmi a so sociálnymi partnermi. Zdá sa nám, že predbežné hodnotenie by malo prebiehať už počas uzatvárania partnerskej zmluvy a nie až počas prípravy programu Taktiež sa nám zdá, že je veľmi rozumné, aby sa dvakrát hodnotil postup týchto programov, teda v rokoch 2017 a 2019, pretože tam máme určité priebežné ciele, tie by si mali stanovovať všetky členské štáty počas rokovania o partnerskej zmluve a programu s Európskou komisiou. Taktiež sme presvedčení, že je jedna z hlavných víziev politiky, koheznej politiky je situácia miest a mestských aglomerácií. V našich operačných programoch by sme sa radi venovali urbanizácii, mal by to byť jeden z hlavných aspektov koheznej politiky v Polsku. Chceme, aby investície boli územne integrované Okrem toho sú určité prvky, na ktoré sa pozeráme skôr kriticky. Medzi ne patrí napríklad obmedzenie spôsobilosti DPH, zvlášť pri Európskom sociálnom fonde a Európskom fonde regionálneho rozvoja. Tam je DPH takmer vylúčené. Alebo vylúčená. To mení situáciu a spôsobuje to veľké problémy hlavne nevládnym organizáciám a samozpráve taktiež. A potom som chcel venovať pár slov jednému aspektu, a síce nástroju pre prepájanie Európy. Tu máme niekoľko pochybností. Jeden hlavný argument proti a jeden konkrétny argument za. Miliardy eur budeme vyčlenovať z kohezného fondu a tak vzniknú dva systémy pre podporu veľmi podobných projektov, čo povedie k zvýšeniu administratívnej záťaže. To je argument proti, ale existuje aj argument za a síce keď sa pozrieme z nášho pohľadu na mapu Strednej Európy, tak tam zaznamenáme konkrétny problém. A síce, že každá krajina v tejto časti Európy sa snaží budovať svoju diálničnú sieť. Ale tieto siete sa cez hranice neprepoja. Napríklad Rakúsko a Čechy nie sú dielnične prepojení s Nemeckom len na jednom mieste. My nemáme dialnečné spojenie ani s Českom, ani so Slovenskom. Slovensko nie je okrem jedného miesta pri Varšave dialnečné je spojené s Ma- Maďarskom, Maďarsko nie je spojené s Rumunskom a ešte horšie to vyzerá s krajinami, ktoré sú súčasťou politiky susedstva. Napríklad chybí kúsok diaľnice medzi Bulharskom a Tureckom, medzi Polskom a Ukrajinou a podobne. Takže napriek tomu, že sme investovali obrovské peniaze do medzištátnej, medzištátnej ďalničnej siete, napriek tomu nie je prepojená. A vychádza to z politických problémov, alebo sa to prekrýva s inými prioritami. Európska únia tu dostatočne netlačí a následne sa tieto siete nebudú prepájať včas. Keby program pre spájanie Európy nebol nastavený na veľké paneurópske siete, ale na zabezpečenie cez hraničných spojov, tak by sme ho ťažko nemohli podporovať, pretože si myslíme, že by dosiahol veľmi dôležitý cieľ a síce skutočnú integráciu v jednotlivých územiach. Polský parlament si myslí, že jednou z jeho úloh môže byť vytváranie prostredia pre, pre spoluprácu rôznych aktérov v politike súdržnosti. Európska komisia sa sústreďuje na partnerstvo a na viac úrovňové riadenie a my sa následne musíme nad tým zamyslieť a pozrieť sa, či je naše národné právo a naše národné inštitúcie, či vytvárajú dostatočný priestor pre takýto druh riadenia rozvoja. Ďakujem pekne, pán senátor. Warunkowość ex ante, którą wprowadziliśmy do polityki. Ja e, no, sa to vynútiť predbežnými podmienkami, ktoré sú súčasťou tejto politiky. Teraz má slovo pán Vladimír Maňka z Európskeho parlamentu. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Vážené kolegyne, kolegovia, e, som aj predsedom samozprávneho kraja v mojej krajine a v čase krízy máme výpadok v regionálnom rozpočte okolo 20 zdrojov. Museli sme šetriť na administratívnych nákladoch a na byrokracii, aby sme vôbec prežili, ale museli sme ušetriť viac, aby sme získali zdroje pre nové investície, bez ktorých nemôže byť rozvoj a bez ktorých by všetky motory zastali. Keď hovoríme o nových investíciách, viac ako 70 investícií vo väčšine krajín sa financuje len kvôli tomu, že tu máme kohéznu politiku. V niektorých krajinách by neboli bez kohézie takmer žiadne verejné investície. Politika súdržnosti je hlavným nástrojom konvergencie a udržateľného rozvoja v Európskej únii. Predstavuje jeden z hlavných zdrojov podpory aj pre verejný sektor, aj pre malých a stredných podnikateľov. Tak ako povedal kolega z Polska, tak Profitujú z nej nielen chudobné členské štáty, ale z dôvodu jednotného trhu aj bohaté členské štáty, ktoré sú významnými dodávateľmi výrobkov, služieb a know-how. V tejto súvislosti by som chcel pripomenúť spoločnú deklaráciu predsedov vlád a predstaviteľov 15 štátov, priateľov kohezie z minulého týždňa, ktoré sa konalo v Bratislave. Medzi nimi boli najvyšší predstavitelia 11 tých nových členských štátov, troch starých členských štátov a Chorvátska, je v chvíľku pristúpi do Európskej únie. Bol tam e, pán predseda Európskeho parlamentu a predseda Európskej komisie. Všetci jednomyselne deklarovali, že kohezná politika znamená kľúčový investičný nástroj pre všetky naše krajiny. Ak dôjde k zníženiu financovania v tejto oblasti, nedosiahneme ani ambície a ciele rady, ktorá ich nedávno sama prijala vo svojich záveroch, ani ciele stratégia Európa 2020. Hlavy 15 členských štátov zhodne konštatovali, že nie je žiadny priestor na redukciu financií na koheznú politiku. V tejto súvislosti by som chcel vyzdvihnúť skutočnosť, že Európsky parlament má v tejto otázke vysoko väčšinový názor v prospech dostatočného financovania koheznej politiky a potrebovali by sme, milí priatelia, aj podporu zo strany národných parlamentov. Dovolte mi ešte jednu krátku e, poznámku ku kolegovi e, z Írska, ktorý nám hovoril o úspešnosti Írska pri čerpaní európskych fondov. Áno, musím, musím mu dať zapravdu. Ja som pred 4 rokmi navštívil Írsko, keď som e, tvoril rozpočet Európskej únie, bol som hlavným spravodajcom pre rozpočet Európskej únie a hovoril som s ministrom financií Írska. A hovorím to preto, lebo tu sú dve rôzne otázky. Jedna otázka je, a ja, a ja si myslím, že ako predseda samozprávneho kraja chcel by som sám ako implementovať maximálny počet e, financí z európskych fondov ako na úrovni kraja. Chcel by som to, ale niekedy je to príklad Írska. Írsko to robilo centrálne. Írsko je krajina, ktorá nie je veľká a dokázali priamo cez ministerstvo financí zabezpečiť naozaj najvyššiu implementáciu v rámci Európskej únie. To znamená, tento pohľad musí byť diferencovaný a tu je veľmi dôležité partnerstvo. Partnerstvo medzi regiónmi, mestami, obcami, parlamentami národnými a vládami, aby sa dohodli, aký spôsob implementácie bude pre daný región najvhodnejší. Ďakujem za slovo. Ďakujem. Ďalej Španielsko, pán Manuel González, nech sa páči. Gracias, señora presidenta. Ďakujem pekne a zdravím všetkých kolegov zo Španielska. Teda, menej Španielska. Tak hovoríme tu teda o koheznej politike, hovoríme tu konvergencii. Španielsko, podobne ako iné krajiny, má naozaj pozitívne skúsenosti s koheznou politikou. E, vie, že je to efektívna politika, vieme, že je na prospech mnohých regiónov, mnohých osôb. Nebudeme teraz hovoriť o krize krajiny, Eh, na juhu Európy naozaj trpíme veľmi eh, vážnou eh, krízou, ale zvyšok Európy môže spraviť veľa preto, aby trochu pomohol, aby, aby bol solidárny so všetkými krajinami. Toto hovorím v mene Španielska. A ešte viac než kedykoľvek predtým je potrebná konvergencia a solidarita medzi regiónmi. V Španielsku máme typifikovaných viacero e, regiónov, ktoré sú momentálne v stave tranzície, v stave prechodu. A v súčasnosti, keď máme tie finančný, ten finančný výhľad 2014-2020, ešte viac ako v minulosti je potrebné, aby tie krajiny, ktoré si myslia, že e, sú čistými prispievateľmi a myslím si, že v zásade všetci sme čistými prispievateľmi, ale tí, ktorí to naozaj tak vnímajú, aby tí mali alebo prejavovali ešte viac solidarity, pretože rast krajín ako napríklad Španielsko je nakoniec rast celej Európy. Ak chceme mať viac Európy, tak e, musíme v prvom rade byť solidárni. A táto situácia, ktorú tu e, máme v mnohých regiónoch, naozaj v Španielsku máme túto situáciu tranzície a tieto regióny e, potrebujú ešte viac ako kedykoľvek predtým kohezné fondy, koheznú politiku, aby tak ako povedal pán komisár a súhlasím s ním v tejto veci, tento e, finančný rozpočet s tým finančným e, viacročným výhľadom až do roku 2020, aby naozaj e, dával väčšiu dôveru, ale nielen Španielsko, v celú Európu a samozrejme nakoniec aj, aby Španieli mali väčšiu dôveru. Keď niekto má finančný výhľad, ktorý mu môže pomôcť, ktorý môže pomôcť rastu hospodárstva s takýmto finančným nástrojom, tak v konečnom dôsledku budeme pomáhať Európe, budeme pomáhať ostatným krajinám, jednotlivým regiónom a v prvom rade, e, a na čo tu sme nakoniec, budeme v prvom rade pomáhať občanom, ľuďom v celej Európskej únii. Na tom e, trvám. Čiže zvyšovanie spolufinancovanie, byť solidárnejší, posilňovať politiku kohezie s regiónmi aj Španielska, ale aj ostatných krajín, ktoré to potrebujú. Ďakujem. Ďakujem pekne ďalej. Sean Kelly z Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem za e, všetky e, zaujímavé príspevky do tejto diskusie jednotlivým rečníkom. Poprvé, rozpočet je veľká vec, e, ten viacročný finančný rámec je dôležitá záležitosť. Ja som si vypočul to, čo hovorili kolegovia, čo hovoril komisár. A myslím, že v tejto veci by sme mali byť naozaj silný, pevný, nemali by sme hovoriť o znižovaní rozpočtu, aj keď sa to možno nakoniec e, predsa len stane. A po druhé, súhlasím s tým, čo e, povedal teraz španielský kolega, ktorý hovoril o tom, že sa príliš veľa zdôrazňuje, kto je teda ten čistý prispievateľ, čistý príjemca. Nakoniec všetci sme prispievateľmi a všetci sme príjemcami krajiny možno niektoré príliš e, veľa hovoria o tom, že sú čistými e, prispievateľmi. A týmto krajinám by sa mohlo pripomenúť, aké sú e, výhody bytia v Európe, aké výhody aj pre nich má nakoniec jednotný trh, aké sú a možno regióny aj v týchto krajinách, ktoré tiež nakoniec v minulosti čerpali kohezné fondy a, a ťažili z nich írsky e, kolega, ktorý e, tu vystupoval, veľmi štedro povedal, že naozaj Írsko e, ťažilo z toho, že je zaangažované v Európe z tej koheznej politiky v roku 73, e, myslím, že sme mali 58% priemerného HDP v Európe a dopracovali sme sa e, rokmi na úroveň 124%. Samozrejme, medzičasom sme trochu ustúpili z tých pozícií, pretože sme mali tie finančné problémy, problémy s bankami, úspory, bailout a tak ďalej ale tá základná infraštruktúra, ktorú sme vybudovali v Írsku e, e, vďaka koheznej politike, tá tam je naďalej a naďalej nám pomáha a bude nám opäť pomáhať, keď sa e, opäť vrátime do lepšej ekonomickej situácie. A zaznelo tu aj to, že tie e, príklady tu máme v celej e, krajine, naozaj po celom Írsku sú e, značky, e, tento most, táto cesta bola postavená na základe európskych financií. A treba tohto spraviť ešte viacej, aby aši občania videli, e, aké výhody to členstvo v EU e, prináša, pretože momentálne je veľa negatívnych názorov a treba aj s nimi trochu bojovať. Treba mať samozrejme istú rovnováhu v každej diskusii a myslím si, že máme povinnosť obhajovať koheznú politiku, obhajovať rozpočet a ja nehovorím, že by sme mali kohezný e, rozpočet možno udržiavať, ale polnohospodárstvo škrtať. To nie je môj názor. Netreba nič škrtať. Európa je solidarita, je na prospech každého, takže snažme sa e, dosiahnuť ten 1,3 bilióna, o ktorom e, komisia hovorí v tom rozpočte, aby sme mohli naozaj prispieť k tomu, aby sme sa dostali z tejto recepcie, e, pardon, e, recesie a aby sme vytvorili nové pracovné príležitosti v Európe, aby sme naozaj E, splnili aj e, ciele Európa 2020, tých 7 hlavných e, programov, ako povedali aj kolegovia z Nemecka. Lisabonská strategia, to sa nám nepodarilo splniť, pretože sme mali možno príliš veľa cieľov, to sa nám už nesme druhýkrát stať a kohezná politika prispieje k tomu, aby sa to ani nestalo. Ďakujem pekne a ďalej kolega kolegy. Zo snemovne reprezentantov Cyperskej republiky, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Skôr než e, prejdem k podstate môjho vystúpenia, chcela by som povedať, že s veľkým potešením e, sme konštatovali, že e, regionálna politika Ehm, Cypru je v súlade s tým, čo presadzuje aj cyperské predsedníctvo v rámci celej EU. Ehm, pokiaľ ide o e, naše hospodár, ministerstvo hospodárstva, zahraničných vecí, rôzne ďalšie ministerstva, my sme mali možnosť hovoriť na viacerých porách aj konkrétne o politike súdržnosti, preto považujem považujeme všetky tieto výmeny názorov za mimoriadne dôležité, pretože nám to okrem iného umožňuje lepšie sa navzájom spoznať. Ho, e, hoci pán veľvyslanec Cypru pri Európskej únii hovoril o rôznych aspektoch už predo mnou. Ja by som predsa len chcela zdôrazniť niektoré veci, ktoré my považujeme za dôležité v tejto novej situácii, respektíve tomto novom rámci, ktorý schválila komisia v roku 2011 na obdobie do roku 2020. Bude to veľmi užitočný nástroj riadenia v, pod podmienkou, že sa zjednodušia postupy, aby sa mohol ušetriť vzácný čas na riešenie naliehavých otázok, ktoré by sme my chceli prostredníctvom tejto politiky riešiť. Domnievam sa, že takýmto spôsobom budeme môcť prispieť k zlepšeniu situácie v oblasti zamestnanosti, školstva, e, infraštruktúry, ale aj spolupráce medzi regiónmi. Návrhy rámca tejto politiky do roku 2020 však nie sú voči Cypru veľmi veľkorysé Cyprus e, na základe príjmu na jedného obyvateľa e, sa nachádza medzi bohatými krajinami, e, pretože má až 92 priemerného HDB, HDP EU a tým pádom dostáva nižšie prídely, finančné prídely práve v, tém, v tomto období, kedy potrebuje rast. To znamená, že e, spolufinancovanie e, z, spolufinancovanie sa e, znižuje. Niektoré oblasti, ktoré predstavujú tematické priority fondov, predovšetkým v tých najvyspelejších regiónoch, čo navrhuje komisia, neprihliadajú na niektoré osobitné potreby v oblasti rozvoja niektorých európskych regiónov, ktoré majú osobitné e, geografické charakteristiky. Platí to predovšetkým o ostrovné oblasti a preto by sa im mala venovať osobitná pozornosť. Je to napokon zakotvené aj v zmluve, kde sa hovorí, že ostrovné oblasti e, medzi otrovné, ostrovné oblasti patria aj jednotlivé štáty za predpokladu, že sú splnené určité E, kritéria. A pokiaľ ide o tzv. bezpečnostnú sieť, Cyprus e, nezabezpečuje potrebné prostriedky, ktoré by umožnili e, zabezpečiť takýto plánovaný rozvoj. Napriek tomu, že sa v rámci rokovaní osobitne hovorilo o ostrovných zónach, nebolo presne vyjadrené, akým spôsobom by sa mali zohľadňovať tieto špecifické prípady uplatňovanie politiky súdržnosti v, roku, v rokoch 2007 až 2013 ukázalo, že by bolo užitočné, keby sa e, dosiahla aktívnejšia spolupráca orgánov miestnej e, samozpravy tak, aby Európska únia mohla dostávať e, dôveryhodné indikácie týkajúce sa e, ich potrieb. Filozofia politiky súdržnosti ako taká sa zakladá na boji proti nerovnosti tiam medzi jednotlivými regiónmi. To je aj dôvod, pre ktorý je potrebné konzultovať jednotlivých dotknutých aktérov, aby sa dosiahli lepšie výsledky. Táto politika spoločenstva je prioritou pre cyperské predsedníctvo v Európskej rade ktoré sa pokusí doviesť do konca e, rokovania o všetkých právnych e, predpisoch týkajúcich sa politiky súdržnosti na obdobie 2014 až 2020. Zástupca Cyperskej republiky podporuje všetky snahy, ktoré idú e, smerom k politike zameranej na človeka s tým, aby sa zlepšil každodenný život európskeho občana z toho dôvodu sa snažíme eh, eh, finalizovať eh, tieto rokovania. Záverom by som chcela povedať, že cyperské predsedníctvo pripravilo a rozposlalo štrukturovaný text obsahu rokovaní na pripomienkovanie, kde sa predpokladá aj možnosť e, zvýšenia či posilnenia bezpečnostnej siete. Ďakujem. Pán Boštenáru z Európskeho parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. Vítam všetkých účastníkov a som veľmi rád, že sa koná tento inštitucionalizovaný dialog s členmi národných parlamentov v tej najvhodnejšej dobe, v dobe, ktorá je dôležitá aj pre Európu ako celok. Pred niekoľkými týždňami predseda Európskej komisie pán Barroso vystúpil pred Európskym parlamentom, kde dramaticky hovoril o potrebe eh, posunu Európy k federálnemu usporiadaniu. Ja podporujem takýto federálny systém v Európe, ale to súvisí aj s tým, že členské štáty a národné parlamenty by mali postúpiť ešte väčšiu časť svojej zvrchovanosti Európe. Ale podľa môjho skromného názoru takýto federálny model, aby bol udržateľný, musí byť podporený eh, pod musí byť podporený e, s jednotlivými členskými štátmi, ale musí vychádzať aj zo zmierňovania rozdielov medzi členskými štátmi, čiže musí byť založený na solidarite. Ale nestečia iba slova o solidarite. Ja ako prívrženec federálneho modelu Európy si myslím, že e, škrty v rozpočte by mohli podkopať všetky snahy v tomto smere. Musíme uznať, že pri existujúcich nástrojov, respektíve s existujúcimi nástrojmi Európa nemôže napredovať. Netreba zabúdať na to, že v roku 2014 sa budú konať parlamentné voľby, čo sa dotkne všetkých z nás politických eh, strán v jednotlivých krajinách, ale aj Európskeho parlamentu ako takého. Čiže ako eh, v takejto situácii zabezpečiť smerovanie k federálnemu usporiadaniu, keď eh, Ehm, bude potrebné nominovať kandidátov na predsedu Európskej komisie, ako bude, ehm, akým spôsobom sa bude táto myšlienka predávať, tak s občanom európskych krajín keď, v situácii, keď niektoré členské štáty navrhujú, že EÚ by mala byť len pre krajiny eurozóny. Toto by podkopalo akúkoľvek myšlienka, e, myšlienku Európy a nepodporilo by to lepšiu Európu, Európu takú, ako my potrebujeme. A záverom by som sa chcel zmieniť o všeobecnom politickom rozmere ak e, hovorím cynicky, jediným e, spôsobom, ako požiadať všetkých 27 členských štátov, e, aby do toho vstúpili, môže sa tak stať, len keď budeme súdržní a nemôžeme byť národnými členskými štátmi. Aj Nemecko by bolo trpaslík v porovnaní s, Gre- s Čínou, nehovoriac o Rumunsku a ďalších krajinách. Ja si e, e, myslím, že je možné budovať e, Európsku úniu, ktorá dokáže prinášať výsledky, ale len na základe takých krokov, ktoré nebudú podkopávať Európsku úniu. My sa musíme rozhodnúť a ja si myslím, že my v národných parlamentoch musíme pracovať v prospech Európskej únie v mene solidarity. Len takto možno docieliť viac Európy roky. A teraz e, e, by som chcela hovoriť o druhej strane mince, chcela by som hovoriť o Rumunsku pretože e, Rumunsko v súčasnosti má, zna, má rad e, problémov, takže budem hovoriť po rumunsky. e, Európsky parlament e, počnúť s všeobecným nariadením a až po Eh, konkrétne nariadenia týkajúce sa európskych fondov sú pre Rumunsko veľmi dôležité, ale všetky tieto eh, iniciatívy majú jeden spoločný tón. Je potrebné zlepšiť inštitucionálnu eh, kapacitu a chceme, aby nová politika súdržnosti priniesla citeľné výsledky pre mesta, regióny, členské štáty. Vážení kolegovia z národných parlamentov, Európsky parlament eh, rozhodne v tejto oblasti svoju úlohu splní. My e, eh, sa snažíme a myslím, že sa nám to aj darí e, zvyšovať, zjednodušovať postupy, ale nové postupy, nové inštitúcie musia začať fungovať už 1. januára 2014. Peť fondov upravuje to isté nariadenie a E, aby sme dosiahli také výsledky, aké očakávame od politiky súdržnosti, je potrebné, aby príslušné mechanizmy boli funkčné. A preto ehm, my vyzývame národné parlamenty, aby vyvíjali potrebný tlak. My samozrejme si uvedomujeme, že národné parlamenty odvádzajú vynikajúcu prácu. Mojím obľúbeným príkladom je Polsko. Bývalá ehm, sociálska krajina sa stala, komunistická krajina sa stala príkladom pre všetky členské štáty EÚ v tomto smere. Je potrebné, aby sme ehm, urobili prehľad prehľad situácie, aby sme zistili, čo e, ešte chýba a čo treba napraviť správneho hľadiska, ako treba zlepšiť administratívne kapacity. Takže keď e, príde 1. január 2014, e, aby sme boli schopní povedať, áno, už možno hneď začať uplatňovať novú politiky súdržnosti, ktorá prinesie rýchle výsledky. Neexistuje jednoduchší spôsob, ako predávať Európu, ak to tak smiem vyjadriť, než prostredníctvom dôsledkov a výsledkov politiky súdržnosti na uliciach našich miest a obcí. Zároveň e, majú národné parlamenty zvrchované právo zabezpečiť, aby tento obrovský potenciál rastu e, a inštitucionálne administratívne kapacity sa zlepšia tak, aby sme mohli lepšie využívať novú politiku súdržnosti. Ďakujem veľmi pekne. Pán Adonis Konstantino, budeme musieť o chvíľku skončiť, ale teraz máte slovo na dve minúty v mene predsedníctva. Ďakujem, pani predsednička. Chcem vyjadriť svoje blahoželanie eh, k tomuto stretnutiu bolo potešením využiť prítomnosť eh, národných parlamentov a európskeho, zastupcov Európskeho parlamentu. Chcem len vysloviť pár myšlienok, hlavne zapojenie národných parlamentov do národného rámcu, medzinárodného rámcu každého krajina je veľmi, každej krajiny je veľmi dôležitý existujú nástroje, e, subsidiarita a takisto je dôležité, aby sa národné parlamenty zapájali do tejto veľmi dôležitej politiky. Kohezná politika, ktorá je zakotvená v zmluve, je veľmi dôležité, že má špecifické ciele pre súdržnosť regiónov členských štátov ale teraz si myslím, že sme vo fáze, kde sú nové prvky, novej politiky súdržnosti, kde môžeme prejsť od tejto politiky k hlavnému rozvojovému nástroju EÚ. Ešte neexistuje, ale môj vlastný sen je taký, aby kohezná politika sa stala hlavnou rozvojovou politikou únie. A ja si myslím, že existujú určité kroky, okrem toho Počul som dnes mnohých e, rečíkov, ktorí hovorili o peniazoch a o fondoch. To je samozrejme veľmi dôležité, je to kľúčové. Ako za predsedníctvo nemôžem veľmi komentovať e, tie otázky MFF, ale môžem vám e, vás uistiť, že predsedníctvo zabezpečí, aby sme dodržali komunitárnu metódu vo všetkých diskusiách a že politika súdržnosti, predsedníctvo to už jasne povedalo, aké budú kritéria, ktoré sa použijú na stanovenie čias, e, e, objemu každej politiky. A niektoré kritéria sa týkajú kohesnej politiky s tým, že je to dôležitá politika, ktorá by mala byť, ktorá je zakotvená v zmluvách a je relevantná voči predchádzajúcemu obdobiu. Ale nemôžem veľa hovoriť o financovaní, pretože prebiehajú diskusie, ale môžem povedať o obsahu politiky. Ja si myslím, že tri inštitúcie majú spoločný názor, majú aj určité rozdiely, ale rovnako chápu nový prístup politiky súdržnosti, ohľade nových prvkov a myslím, že všetky súhlasia o, s niekoľkými e, prvkami a so strategickým prístupom. To je dôležitý aspekt politiky, aby sa skombinovali všetky fondy, aby sa pracovalo v synergii. A je veľmi dôležitý aspekt tejto e, politiky, aby sme pracovali tak, aby sa implementovala najefektívnejším spôsobom. Samozrejme, druhá vec je otázka koncentrácie. Politika súdržnosti, ako už spomenul komisár a ďalšie rečníci, by mala prispievať k cieľom EU e 2020, ale takisto by mali e, e, riešiť výzvy všetkých členských štátov a všetkých regiónov a mali by zohľadňovať teritoriálne špecifika. Rada si myslí, že by mala existovať určitá flexibilita a proste nemôže mať každý rovnakú veľkosť a rovnakú mieru, ale flexibilita môže fungovať aj spolu s integrovaným e, prístupom. To sú dve strany mince udržateľného rozvoja. A uzavriem jednou vecou. Je veľmi dôležité, aby viacročný finančný rámec ohľadne neho predsedníctvo urobí všetko, čo bude v jeho moci, aby pracovalo k uzavretiu dohody s Európskou radou a s, a s predsedníctvom Európskej rady, aby sa ukončili rokovania v tejto veci do novembra. To je veľmi dôležité a chcem toto vyjadriť, tento odkaz všetkým e, stranám, že čo sa týka koheznej politiky, po konci roku 2012, ak, ak teda sa dohodne táto politika až po roku 2012, tak to bude katastrofa. Viete, že každý účastník vie a každý praktik vie, že trvá čas pripraviť programy a tie nariadenia musia byť prijaté po dohode o MFF a vieme z predchádzajúcich období, že potrebujeme rok až dva na prípravu. Takže nie je to podobne ako v iných politikách, kde sú len ročné platby za príjmy. Takže parlament a všetky inštitúcie EÚ a členské štáty si musia uvedomiť, že časovanie je veľmi dôležité a predsedníctvo urobí všetko vo svojich silách, aby toto dosiahlo. Preto druhá vec je, prečo čakáme na MFF viacročný finančný rámec. Predsedníctvo má politický cieľ v rámci rokovania o koheznom balíku je ukončiť medziinstitucionálny dialog alebo trialog medzi troma inštitúciami o jednom aspekte, ktorý je veľmi dôležitý pre členské štáty a občanov, a to je programovanie. Takže všetky členské štáty, všetky regióny a všetci účastníci musia mať istotu, aké sú pravidlá hry aký je rámec, ktorý začnú pripravovať. Takže ja dúfam, že ďalšie dve inštitúcie, a som si istý, že už spolupracujú, takže pred koncom roka, ak sa nám nepodarí ukončiť celý dialog, aspoň aby sme uzavreli túto vec, tento dôležitý aspekt programovania, aby členské štáty sa mohli čo najlepšie priprav, pripraviť na hociaké zmeny, z ktorých bude e, ak nebude MFF dohodnutý v tejto chvíli. Takže ďakujem za toto pozvanie a budem sledovať vašu prácu aj naďalej. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chcem požiadať zástupcu Bundestagu, pana Štefana Majera. Ďakujem, pani predsedníčka, Vážení kolegovia, chcem sa srdečne poďakovať za pozvanie na, ten, na toto medziparlamentné zhromaždenie. Veľmi ho vítam. Som veľmi rád, že počujeme, že rokovania ohľadne trialogu dobre postupujú, čo sa týka budúcnosti štruktúrálnej a regionálnej politiky. Myslím si, že treba privítať a to sa týka aj podvýboru eh, v našom eh, nemeckom Bundestagu, že naše ciele by sa mali sústrediť na stratégiu 2020 čo najintenzívnejšie. V budúcom období toto bude musieť byť v centre našej pozornosti. A síce, že zvyšovanie konkurencie schopnosti inovácií, zamestnanosti, tie sú, musia byť súčasťou budúcej štruktúrálnej politiky. Navyše treba uvítať skutočnosť, že celá budúca podpora je podmienená makroekonomickou e, podmienenosťou. A takisto vítame fakt, že tieto dotácie budú viacej závisieť od miestných rozpočtových podmienok. Je taktiež dôležité, aby sa rozšíril pojem inovácie. Myslím si, že je, je rozumné zameriť to na zvyšovanie konkurencie schopnosti a inovácií, ale keď hovoríme o inováciách, možno by sme si tu mali nechať trošku väčší priestor na manevrovanie, čo sa týka inovácií vo vnútri podnikov, napríklad technologické procesy v podnikoch, ich zmena, aby predstavovali tiež súčasť inovácií. A dôležité je tiež, aby sme dosiahli e, taký výsledok, aby všetky regióny boli zapojené do štruktúrálnej politiky. Je potrebné povedať, že slabšie regióny sa neposilnejú, ak budeme oslabovať silné regióny. To znamená, že aj tie silnejšie regióny v Európe by mali byť súčasťou budúceho eh, budúcej dotačnej politiky. Taktiež je dôležité, aby sme posilnili teritoriálnu spoluprácu v rámci Európskej únie. A myslím si, že takto dokážeme občanom priamo ukázať, čo Európa v podstate znamená. Takže podľa mňa, čo sa týka teritoriálnej spolupráce, si naše programy zaslúžia vyššie alebo objemnejšie rozpočty. A potrebujeme sa kriticky zamyslieť nad skutočnosťou, či v tomto novom období 2014 až 2020 má význam aby všetky štyri kritériá v rámci našich e, žiadostí boli splnené. Zatiaľ stačí, aby obidva spolupracujúce štáty dve z týchto kritérií. Teraz sa žiada o splnenie štyroch kritérií a ja si myslím, že ten cieľ nastavujeme príliš vysoko a myslím si, že mnohé štáty budú mať problém získať dotácie z týchto programov. Okrem toho si myslím, že je rozumné, že je tu aj čiastočné tlmenie tých prostriedkov, ale znamená to, že aspoň dve tretiny prostriedkov zo starého obdobia, ktoré končí, sa dajú preniesť alebo budú k dispozícii aj v novom období. A taktiež je dôležité aby tie prostriedky, ktoré sa nespotrebovali, aby sa dali predniesť do budúceho obdobia. Čo je potrebné odmietnúť, to je tá oblasť minimálne piatich prostriedkov z EFRE pre rozvoj miest. Ja si myslím, že politika súdržnosti by sa mala posilňovať hlavne na vidieku. A ten predpis, že aspoň 5 prostriedkov má ísť do veľkých miest, že toto je chybné. Taktiež si myslím, že potrebujeme kriticky pouvažovať nad tým, či cieľ zníženia byrokracie a zjednodušovanie administratívy, či to dosiahneme tým, čo robíme teraz. Samozrejme, kontrola je potrebná a je dôležité, aby prostriedky EFRE, štrukturálne prostriedky, boli vynakladané efektívnym spôsobom, ale e, nechceme vyliať dieťa aj s vaničkou. Najmä v tej oblasti, kde už existujú osvedčené administratívne postupy a štruktúry, na čo by sme ich mali rušiť. Podľa mňa to, čo sa osvedčilo v rámci štruktúr a nástrojov, by sme mali využívať naďalej a nevymýšľať nejaké nové doplnkové riadiace štruktúry a tým spotrebovávať ďalšie peniaze. A záverom chcem spomenúť niečo, kde existuje veľký konsenzus v nemeckom Bundestagu v tejto veci. Tu sa bavíme o budúcom finančnom rámci na roky 2014 a 2000 až 2020 a podľa mňa je dôležité, že v budúcnosti budeme mať tých peňazí na rozdeľovanie menej než v súčasnosti a podľa mňa v tejto súvislosti sa musíme kriticky zamyslieť nad tým, či je užitočné teraz zaviesť e, fenomén nejakých prechodných prvkov, ktoré majú 65 až 90 európskeho priemeru, je dôležité zvážiť, že musí existovať degresia prostriedkov aj v tej strednej oblasti. A myslím si, že v Nemecku s tým máme veľmi pozitívne skúsenosti. Takže v tejto súvislosti ten cieľ komisie zaviesť tú kategóriu prechodného regiónu, že ohľadne toho sme kritickí. Ďakujem vám za pozornosť. Chcem požiadať pána Angura Kisa teraz. Ďakujem pekne. Chcem pozdraviť zástupcov národných parlamentov pri tejto dôležitej diskusii a chcem povedať, že je poľutovania hodné, že už tu nie je komisár. To nie je veľmi výhodné. Mohol by si vypočuť veľmi zaujímav, veľa zaujímavých vecí tu. Chcel by som informovať prítomných, že do roku 2007 aj Grécko malo veľmi veľký rast vo výške 4,5 a dnes je to tak, že za posledné tri roky je tu pokles po výške 23% a, a na základe veľkej kapitalistickej krízy vidíme to aj v 5. správe pre koheznú politiku, že, je, že je tu, sú tu nerovnosti medzi greckými regiónmi a oblastiami hovorím toto všetko, pretože kohezná politika, a o tu dnes ide, skutočne nie je konvergentná, čo sa týka kohezie. My si myslíme, že hlavná otázka, ktorej sa musíme venovať, je, kam tečú tieto peniaze e, z region, regionálnych a štrukturálnych fondov. A vlády a Európska únia e, vedia, že tieto nové prostriedky tečú do stratégie EU 2020. To je konkurencieschopnosť podnikov. To všetko vieme a hlavný cieľ EU dnes je stále ten istý, že to bremeno krízy sa kladie na plece ľuďom, stále sa stále rastú lacné pracovné miesta a sociálne istoty sa odburávajú. A potom z toho sa veľmi ťažko vymoceme. To znamená, peniaze sa investujú do takých akcií, ktoré dávajú zisk kapitalizmu a veľkým podnikom energie, technológie, cesty a tak ďalej. Typický príklad je Connecting Europe. Máme na tento program 10 miliárd tie sa vyberú z kohezného, pro, e, z kohezného fondu a nikto dnes e, na, e, proti tomu neprotestuje. Už sme o tom hovorili. A je tu potom redukcia prostriedkov z kohezného fondu. O tom už sa hovorilo. V prípade Grécka napríklad náš minister včera povedal, že možno 40 peňazí stratíme. Tak potom sa pýtam, a kam to všetko ide? ale nedostal som žiadnu odpoveď na to. Neviem, či mi môže niekto na to odpovedať. Ja si myslím, že, že nemôžeme súhlasiť, že kohezné fondy e, financujú rast. To nie je pravda. Z toho získajú konkrétne ľudia prospech, ale je ich veľmi málo a to žiada EÚ a členské štáty a kam vytiekli peniaze z Grécku na dopravu, dopravné spojenia a dôležité, že viete, že stále sa stávajú diálnice, za ktoré sa vyberá už mýto, ale na niečo, čo v budúcnosti nikdy nedostaneme. Takže platíme, platíme, platíme, ale za to nikto nič v budúcnosti nedostane. Takže to sú súkromníci, ktorí získavajú 8 eh, a potom ďalej obnoviteľné energetické zdroje za posledné 3 roky sa zvýšili poplatky osemnásobne. A to vedie eh, k výrobe elektrární, ktoré nemajú nič spoločné s rastom hospodárstva. Ehm, neprináša to nové pracovné miesta, ani udržateľné pracovné miesta, ani infraštruktúry, ktoré by mohli vytvoriť rast. A preto je Grécko v takej situácii, v akej sa nachádza, a preto je kríza taká tvrdá a preto sú ohrozené aj ďalšie krajiny, že sa dostanú mimo EÚ a kto má z toho, vidíme, kto má z toho prospech. 40 investícií v Grécku tečie do Nemecka, a existujú aj iné príklady. Portugalsko napríklad z jedného eura, kde sa investuje euro, 80% ide naspäť e, neto prispievateľom. Takže o to ide. Ide tu o rast, ale len o rast časti veľkých podnikov a súčasne je tu veľmi slabý rast hospodárstva vo všeobecnosti a rastie stále nezamestnanosť a to samozrejme e, zamestnanci teraz nepotrebujú. My si myslíme, že politická kohezia by sa mala sústrediť na také akcie, ktoré sú skutočne významné pre prorastové napríklad stavby proti záplavám. To neexistuje. Vzdelávanie, školy, infraštruktúra, škôlky, to sú veci, ktoré sú absolútne súrne potrebné. 10 tisíce našich detí sa nemôžu dostať do príslušných zariadení, alebo starší ľudia, ktorí sa ne, nemôžu o seba postarať, e, nemajú príslušné inštitúcie. Ďakujem pekne. Ja, Dank für diesen Beitrag. Ďakujem pekne za tento príspevok, dámy a páni. Vidíte, že Nevš- počuli sme, že všetko je zlé v Európe, aj že všetko je dobré v Európe. Máme tu rôzne spektrum názorov. Ďalší na mojom zozname je pán Potasky z Bulharska. Nech sa páči, máte slovo. Благодаря, уважаеми колеги. Радвам се, че имам да на Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Teší ma, že môžem byť eh, na tomto stretnutí prítomný a rozprávať o našom stanovisku k tejto veľmi dôležitej otázke. V konečnom dôsledku eh, politika súdržnosti bude eh, veľkým nástrojom, ktorý zaručí aj lepšiu fiskálnu disciplínu a takisto bude aj zárukou reformy vo viacerých kľúčových sektoroch. Rozhodne to e, prispie k tomu, aby sme e, dosiahli náš hlavný cieľ a tým je zníženie rozdielov medzi regiónmi v Európe a takisto aj v rámci členských štátov. Myslím si, že členské štáty e, by nemali byť vnímané ako nejakí čistí prispievateľia, čistí príjemcovia. Treba rozmýšľať nad tým, čo je E, spoločné pre nás všetkých. Európske fondy, štruktúrálne fondy, tie by sa mali používať na zvyšovanie našej konkurenceschopnosti ako také a na urychľovanie konvergencie. A to bude na prospech aj pre e, čistých prispievateľov, aj pre čistých príjemcov. Kohezia, e, lepšie vynakladanie finančných prostriedkov, to sú veci, ktoré idú spolu. A preto si myslím, že naša rozpráva by sa mala sústredovať na výsledky v regiónoch. Mali by sme pracovať na takom e, partnerstve, ktoré bude na prospech e, miestnych e, záujmov a myslím si, že integrované teritoriálne investície v, tomto nariadení sú dôležitým krokom v vpred. A takisto je tu ďalšia vec, ktorá mi príde e, dôležitá, a to síce e, myšlienka, že by sme mali e, pracovať v prospech miestneho rozvoja tým, že sa budú používať štrukturálne fondy a programy z rôznych oblastí. Pokiaľ využijeme rôzne fondy, tak E, vyriešime skutočné e, problémy na miestnej úrovni, takisto budeme pracovať e, smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Čiže táto iniciatíva je celkom pre nás dôležitá. Ale ak chceme splniť všetky ciele e, stratégie Európa 2020, takisto chceme splniť všetky ciele koheznej politiky v, v období 2014-2020, tak my v Bulharsku si myslíme, že treba, aby fondy boli lepšie koordinované v rámci e, toho teda spoločného strategického rámca, to jednak, a takisto aj v rámci tých e, zmluv o partnerstve, tých partnership contracts. A potom sa chcem e, vyjadriť k nariadeniu a k niektorým konkrétnym aspektom. Myslíme si, že spoločný rámec e, by mal obsahovať jasné e, ustanovenia. Mala by tam byť zaručená zaručená miera flexibility pre členské štáty, pretože treba pamätať e, na to, že potreby na regionálnej úrovni sú odlišné. Bulharsko si nemyslí, že by tu mal byť ten princíp 2,5 Eh, hrubého domáceho produktu, že to by bol nejaký dobrý princíp pre distribúciu. Myslíme si, že by sme sa mali sústrediť na tie najviac chudobné regióny, ale eh, pokiaľ pôjdeme teda podľa tohto princípu, tak to nedosiahneme skutočnú konvergenciu eh, medzi menej a viac rozvinutými e, regiónmi. Treba sa približať princípov súčasného programovacieho obdobia. Mali by sme e, myslieť aj na iný princíp, pozrieť možno na e, hrubý domáci dôchodok alebo teda príjem v porovnaní s kúpnou silou obyvateľstva, nejako to proste nakombinovať. V najbližšom programovacom období e, si nemyslíme teda, že by malo byť e, vyhradených nejakých 5% z tej alebo taká rezerva 5% z fondov v rámci e, spoločného strategického rámca. Myslíme si, že takáto rezerva by nemala byť proste povinného charakteru. Mali by sme sa pridržať E, tomu, je to v súčasnom e, období nastavené. Naozaj tie výsledky by mali byť e, také konkrétnejšie, viditeľnejšie, hmatateľnejšie, ale tých požiadaviek by nemalo byť príliš veľa, pretože potom obmedzujú flexibilitu členských štátov a je potom náročné realokovať financie. Je dôležité viac odzrkadľovať miesta špecifika, regionálne špecifika a implementovať aj podmienky ex ante. E, my tieto podmienky ex ante, túto kondicionalitu, túto podmienenosť podporujeme. Je to dôležitá vec, ak chceme e, splniť e, a dosiahnuť naše prioritné ciele, ale treba sa predržiavať aj princípu proporcionality a treba ísť aj podľa tej osy priorít a neudeliť absolutorium e, takému e, programu teda v tom období, kedy bol e, prípadne prerušený alebo pozastavený. Mali by sme byť e, vždy vedení makroekonomickou kondicionalitou, nemali by sme e, znižovať motiváciu e, členských štátov e, k prísnej fiskálnej disciplíne. Pokiaľ ide o e, náklady, myslíme si, že e, DPH e, tá by mala byť akceptovateľná v budúcom programovacom období, teda aj DPH. A pokiaľ ide o súčasné kritéria akceptovateľnosti, admissibility criteria, a pokiaľ ide teda o DPH, tie by sme si tam mali ponechať. teraz miera financovania. Myslíme si, že menej rozvinuté regióny by mali byť financované viac. Nepodporujeme e, predstavu spolufinancovania na základe tých 75%, 75% podporujeme e, tie predávky, e, ktoré by komisia členským štátom vyplácala. Myslíme si, že tie sumy, ktoré sa tu navrhujú, nie sú dostatočné na to, aby poskytli tú E, likviditu, ktorú e, riadiaci orgán e, potrebuje. A na záver chcem sa viedať k tomu, čo ešte povedali niektorí ďalší kolegovia, a to síce myslím si, že potrebujeme zacielené financovanie v jednotlivých členských štátoch a súčasný alebo teda ten spoločný strategický rámec v tejto veci veľmi nepomáha. Takže mali by sme sa asi spýtať, či E, inštitúcie na národnej úrovni majú kapacitu a flexibilitu na to, aby e, správovali, aby riadili projekty. Na základe našich e, vlastných skúseností môžem povedať, že máme tej administratívy tam príliš veľa a niekedy sa obávame, že práve kvôli tomuto nemáme dostatočnú mieru absorpcie. A preto tá tematická koncentrácia pravdepodobne zniží flexibilitu e, členských e, štátov. E, potom bude možno ťažšie, ale pre členské štáty nejakým spôsobom zacieliť financie a nasmerovať ich tam, kde sa najviac potrebujú, kde sú najviac potrebné. Ďakujem pekne kolegovi z Bulharska. Môj názor je taký, že je pozoruhodné, že bulharský E, zastupiteľ je za tie makroekonomické e, kondicionality. To je e, pre mňa pozorúhodná skutočnosť. Ďalej, Kurso Gali, pán Kuruso Galis, Krisa Galos, nech sa páči. Prepašte, že som to trošku zle vyslovil. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ήθελα να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 Chcel by som zdôrazniť, že naša dnešná diskusia sa netýka iba peňazí, ale týka sa samotnej podstaty Európy. Čo chceme? Aká má byť Európa? E, hovoríme o sociálnej, ekonomickej súdržnosti, ale rovnako hovoríme aj o udržateľnosti Európy, o životaschopnosti Európy. A preto sa musíme koncentrovať na tematické priority, aby sme e, zistili, vedeli, na čo sa majú vynaložiť verejné zdroje. E, cieľom verejných zdrojov by mala byť e, sociálna súdržnosť a udržateľnosť Európy. Ale dnes, aby sme tento cieľ dosiahli, potrebujeme e, vyčleniť prostriedky Európskej únie tak, aby viedli k týmto smerom a e, musíme to robiť efektívnym spôsobom. Ak chceme, aby sa dosiahla sociálna a ekonomická e, konvergencia, ako aj schopnosť, tak musíme zabezpečiť, aby e, pridelené finančné prostriedky viedli skutočne k udržateľnosti a životaschopnosti spoločnosti. Tu hrajú dôležitú aj úlohu aj orgány e, územnej samozpravy, e, a nielen e, členské štáty, ale aj komisia. My sme za to, aby boli uzatvárané dohody o partnerstve. Podľa nášho názoru by mali zahrňať tieto dohody ako spolusignatárov aj regióny a preto je dôležité, aby regióny boli zapájané do konzultácií. E, každá, každý región, ja som, e, ja e, pracujem v ostrovnej oblasti v v regionálnych orgánoch a preto eh, program eh, sociálnej súdržnosti je pre nás veľmi dôležitý, eh, nakoľko ani v rámci jednotlivých krajín nie sú dostatočné kontakty medzi regiónmi. Napríklad máme regióny, ktoré sú veľmi rozvinuté, ale máme aj také, ktoré sú na tom oveľa horšie, napríklad z hľadiska nezamestnanosti nezamestnanosti a tak ďalej. A musíme teda e, vypracovať konkrétne projekty a musíme si uvedomiť, čo sa dá a čo sa nedá robiť na regionálnej úrovni. Pokiaľ ide o integráciu regionov do troch e, kategórií, musíme uh, tu e, brať do úvahy všetky prvky e, lebo e, situácia sa v roku 2012 podstatne zmenila v porovnaní s rokom 2009 a podľa existujúcich e, štúdií niektoré e, regióny sú už zaradené do nových kategórií na základe kritérií z roku 2009, respektíve na základe ich charakteristík z roku 2009, ako, ide, ako je napríklad e, hrubý domáci produkt a podobne. Takže tieto kategórie e, musia byť vytvorené na základe prispôsobených kritérií e, lebo musíme e, zistiť, aká je skutočná situácia v jednotlivých regiónoch. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Gelos, za tento príspevok. Ďalší je opäť niekto z národnej úrovne,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 E, členských štátov, ktorí vyjadrujú svoje, svoje názory k európskej kohezii. E, z môjho pohľadu som sa chcel sústrediť na jednu tému a síce je to zjedno, výpočet zjednodušeného zúčtovania. Vie sa, <clears throat> že podľa názoru komisie e, rozpočítanie má byť e, upravené na národnej úrovni s výnimkou prípadu, keď <clears throat> sú tu nejaké špeciálne nariadenia, takisto teritorialita v niektorých prípadoch by mala byť flexibilná a takisto na 10% by mali byť e, e, vyčlenené predpokladá sa tu jednotný prístup na 5 rokov, pričom členský štát môže na 3 roky zmeniť podmienky takým spôsobom, že budú priaznivejšie. My si myslíme, že plánované úpravy budú prínosom. Súčasne navrhujeme posilnenie teritoriálnej flexibility, ale to by mohlo byť ešte posilnenejšie. Situácia dnes je taká, že technické prostredie sa veľmi rýchlo mení. A je <clears throat> potrebné zohľadniť stredný stav. Z polskej a bulharskej strany sme počuli o DPH a jeho výpočtu a vymeriavaní. Pred niekoľkými rokmi som už vyjadril myšlienku, že aj v budúcom období by daň DPH mala byť odpočítaná. Pán komisár Hahn to, o tom hovoril. Pre nás je to veľmi dôležité. Ja som z regiónu, kde hľadiska HDP z 15, sme jeden z 15 regiónov a keď sa sprísnia pravidlá, budeme mať menej prostriedkov z týchto fondov a to nám neumožní realizovať niektoré opatrenia. Teraz ako za Európsky parlament Joachim Cela z Nemecka. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja som vďačný, že sa stretávame s so zastupcami národných parlamentov. Ja si myslím, že spolupráca v tejto fáze je veľmi dôležitá a tiež by sme ju mali posilniť a nielen stretávať sa raz za rok. Sú tu tie otvorené dni v tejto fázi diskusie a nachádzame sa práve v tejto fázi diskusie. Ja som vďačný, že všetci zastupcovia národných parlamentov, ktorí sa tu prihlásili o slovo, e, zdôraznili, aké aká dôležitá je štrukturálna kohesná politika aj po roku 2014 a štrukturálne fondy predstavujú základ pre udržanie konkurencieschopnosti v regiónoch a zabezpečenie zamestnanosti. To bolo na začiatku našej rozpravy v parlamente. Nie celkom jasné, že aj po roku 2014 bude pokračovanie štrukturálnej koheznej e, politiky. A preto si myslím, že tu máme určitý, dosiahli sme určitý prielom. Súčasne chcem poprosiť kolegyne a kolegov v ich parlamentoch, ktorí majú možnosť ovplyvňovať e, vlastné vlády, aby toto využili a na národnej úrovni vyzvali svoje vlády lebo počuli sme, aby sa, sa ovplyvnili rokovanie v rade, lebo parlament má svoje zá, e, závery, komisia predložila svoje výhľady, ale stále nevieme, aké je stanovisko rady k tým otázkam, o ktorých diskutujeme v rámci koheznej a štruktúrnej politiky po roku 2014. Súčasne máme tu e, vysokých zástupcov regiónov, ktorí hovorili aj v minulosti, že pakt rastu a stability je spojený s dlhovou krízou a A oni hovoria, že je potrebné nejakým spôsobom podporiť a posilniť um, rast a mohli by v tejto oblasti sociálne fondy zohrať svoju úlohu. Takže ja dúfam, že príde k vyjasneniu situácie e, v rade. Chcem pripomenúť to, čo kolega povedal, myslím, že z Bavorska. On spomínal, že pre budúcu politiku príspevkov z európskej úrovne by mal byť k dispozícii cieľ alebo ciele pre do roku 2020, ale súčasne hovorí, že sa máme viac sústrediť na vidiek, ale ako dosiahnuť, keď 70% obyvateľov žije skôr v mestách. Takže ja si myslím, je potrebné, aby sa regionálna politika zameriavala viac aj na mesta. A ešte na okraj chcem spomenúť, že vidiek už má svoj podiel z európskeho rozpočtu v pilieroch 1 a 2 poľnohospodárskej politiky. Má tam podiel nejakých 40 a na to netreba zabúdať. Vítam všetkých tých rečníkov, ktorí upozorňovali na skutočnosť, že potrebujeme zlepšiť cezhraničnú spoluprácu a Európsky parlament žiada, aby podiel týchto prostriedkov sa zvyšil až na 7 na cezhraničnú spoluprácu a aby sa zjednodušili pravidlá, pretože Európa musí existovať aj v pohraničí. Takže všetko, čo sa deje tam, to je potrebné, aby sme to podporovali, aby sme si to vážili a keďže som aj spravodajca pre zväz európskej súdržnosti, tak musím povedať, že podľa nového nariadenia je potrebné, aby sa spolupráca posilňovala nielen vo vnútri EÚ, ale aj so susednými tretími štátmi a aby sa používali aj iné nástroje ako politika susedstva a podobne. Tu by to mohlo mať význam skutočne. Ďakujem pekne kolegovi Celerovi ako rečníka za komisiu chcem dať slovo pánu Martinovi. On si robil dlhšie poznámky. Mm, viem si predstaviť, že bude konkrétne hovoriť k niektorým témam. Nech sa páči, pán Martin. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dopoludnejšia e, diskusia bola mimoriadne, mimoriadne bohatá, rozsiahla a e, Eh, hodnotu jej pridala účasť predstaviteľov národných parlamentov, ktorí vyjadrili takisto široké spektrum eh, svojich eh, názorov. Uh, Vypočul som si e, značnú podporu e, financovaniu e, politiky súdržnosti a potreby jej udržania ako kľúčového prvku politiky únie vo vzťahu členským štátom. Eh, súvisí to veľmi aj s argumentáciou týkajúcou sa spôsobov, ako to všetko dosiahnuť. Je to eh, niečo, čo je eh, v podstate zabudované do mechanizmu, ktorý predložila policia, pr, po, komisia. Prvým je e, stratégia 2020. Treba e, uznať, že táto je plne odôvodnená a potrebná na to, aby sa zabezpečilo financie priorít EÚ. A nie je v rozpore, naopak je v súlade s e, riešením potrieb regiónov a s plnením úloh e, politiky súdržnosti v duchu solidarity. Dnes sa poukázalo na otázku tematickej koncentrácie a na vyváženosť e, tejto e, koncentrácie s flexibilitou. To znamená, že regióny by mali mať možnosť e, determinovať, pretože situáciu to, čo poznajú najlepšie. Pokiaľ ide o flexibilitu, tie fondy síce musia byť zacielené, ale ten dôraz na flexibilitu je opravnený. Tematické ciele Ehm, sú definované na vysokej úrovni. A keď sa pozrieme napríklad na fond e, regionálneho rozvoja, komisia navrhuje zamerať e, pozornosť na tri široké oblasti a tam by malo smerovať zhruba 80 všetkých prostriedkov. E, čiže ide tu o takú zabudovanú flexibilitu a zabudovaný názor, že v rámci tohto širokého rámca by regióny mali mať možnosť určiť, akým spôsobom by sa mali tieto fondy využívať. Ale z pohľadu komisie v keď používame ten, tú metaforu e, jedálneho lístka, o ktorej hovoril komisár, je potrebné, aby sa <clears throat> to, ten jedálny lístok e, prispôsobil potrebám členských štátov, ktoré by si mali z tohto, týchto 11 prvkov e, byť schopné vybrať tie tri či štyri, ktoré považujú za najdôležitejšie. <clears throat> Ďalej by som chcel v krátkosti hovoriť o otázke partnerských zmluv a vôbec o princípe partnerstva. Základným prvkom e, týchto e, partnerských zmluv je zabezpečiť e, prístup z dola nahor. Dôvod, pre ktorý to nevidíme e, ako sekvenčný proces E, to znamená, že najprv partnerská e, zmluva a až potom operačný program je ten, že v skutočnosti je vypracovanie partnerských e, dohod niečím, čo sa deje spoločne. Bolo by príliš teoretické uvažovať, že najprv sa pozrieme na najvyššej úrovni a až potom budeme pozerať na to, čo sa deje na úrovni jednotlivých programov partnerský projekt, teda zmluva o partnerstve by v podstate mala v sebe hneď zahrňať e, tieto e, jednotlivé programy a nebolo by možné ani z časového hľadiska najprv rokovať o dohodách o partnerstve a až potom prejsť k jednotlivým rokovaniam o programoch. Takže my z praktických dôvodov to považujeme za niečo, čo treba robiť e, v rovnakom čase. Ale e, takisto e, táto zmluva o partnerstve umožňuje jednotlivým partnerom plne zohrávať svoju úlohu. Myslíme si, že tu bude istá diferenciácia podľa národných inštitucionálnych usporiadaní, pokiaľ ide o vzťahy medzi volenými zainteresovanými stranami, pretože všetky tieto zohrávajú rozdielne úlohy. A úloha partnerov je práve zabezpečiť legitimnosť eh, celého tohto programu a procesov. Ďalej e, niečo k podmienenosti. Toto je takisto jeden z kľúčových prvkov zabezpečenia efektívnosti politiky. Boli vyjadrené isté výhrady v tomto smere. Ja si myslím, že ex ante podmienenosti, to znamená zaručenie, že budúce e, výdavky sú správne, myslím si, že to je širšie prijímaný prístup. Ale je potrebné, aby sa hneď na začiatku zabezpečilo, že veci nebudú príliš komplikované a že treba hneď na začiatku zabezpečiť, že investície budú eh, vynaložené do príslušných oblastí. Komisia to podporuje. Pokiaľ ide o makroekonomickú podmienenosť, Spočiatku ehm, boli síce vyslovené isté široké výhrady, ale v ďalšej diskusii sa dospelo k lepšiemu pochopeniu toho, že táto makroekonomická podmienosť nemôže byť oddelená od tých širších eh, okolností. Tu treba zdôrazniť, že tu nejde o to, že by sa voči členským štátom, ktoré majú hospodárske ťažkosti, vyžadujúce podporu um, a majúce vysoký deficit, deficit uplatňovali nejaké sankcie. Uh, ide tu o navýšenie spolufinancovania pre programové krajiny. Ale keď členský štát nedodržiava odporúčania v rámci usporiadania e, o ekonomickom riadení, tak vtedy sa začne táto podmienenosť e, uplatňovať. Čiže podporuje sa, podporujú sa tie členské štáty, ktoré to potrebujú v čase ekonomických ťažkostí, ale zároveň, pokiaľ členské štáty nedodržia e, odporúčania tak sa voči ním uplatnia sankcie. Toto sú tie hlavné otázky. Ďakujem vám ešte raz za veľmi zaujímavé otázky, ktoré ste tu otvorili. Martin, dan... Ďakujem, pán Martin. <clears throat> Takže prichádzame k záveru nášho stretnutia. Chcel by som sa aj v mene predsedničky pani Hübner eh, poďakovať <clears throat> za vašu účasť na tomto podujatí, za veľmi cenné príspevky, kde sme z pohľadu Európskeho parlamentu sme sa veľa poučili a od vás takto priamo e, zistujeme rôzne informácie a je veľmi dôležité, že Európsky parlament je priamo zapojený do zákonodárstva. My sme teraz na rovnakej úrovni s radou, čo sa týka rozhodovaní o týchto kritických témach, ktoré sme dnes spomínali. A takisto máme prvý, dosiahli sme prvé prelomné úspechy ako Európsky parlament, keď hovorím o teritoriálnej spolupráci, kde nám komisia už vyšla trošku v ústrety s 3,5 percentami, my chceme 7 ale chcem vám pripomenúť, že Európsky parlament to nechce pre, na malé projekty, nie na 0815, ako v Nemecku hovoríme teda pre bežné projekty, ale my spájame túto žiadosť o viac peňazí na hraničné regióny, aj je to spojené aj s infraštruktúrou, ktorá doteraz nebola v priori, medzi prioritami, takže to je jedna vec, o ktorej budeme ešte rokovať. Je tu celá, e, celé množstvo tém, o ktorých sa dnes nehovorilo, kolega zo zariadenia Connecting Europe hovoril o bezpečnostnej sieti. Je to aj medzikategória. Niektorí kolegovia tu spomínali dnes, takže tento konflikt je podľa mňa, podľa mňa by nevznikol, keby sme si stanovili svoje stanovisko ako Európsky parlament, ale aj medzi kolegami z parlamentu sú rôzne názory na tento nový prístup zo strany komisie keď sa chcem pozrieť na novú predstavu zo strany niektorých šéfov štátov a vlád, kde je žiadosť o nové eurozóny. Čítali ste o tom v týchto dňoch práve s pohľadom na štruktúrálnu politiku. Hm, nová žiadosť len pre eurozónu. Potom sa pýtam, ako toto spojíme so štruktúrálnou politikou, ktorá tu fungovala ako veľmi integrovanie. A to platí aj pre celú Európu a nešlo len o pomoc tým najslabším regiónom, takže ako môže byť táto nová požiadavka zlučiteľná s touto skutočnosťou. Toto musím kritizovať, hoci takéto hlasy počujem aj od svojej vlastnej vlády. Takže aj toto bude predmetom rokovaní budúcich týždňoch a mesiacoch. Ja vám ďakujem ešte raz a srdečne vás vyzývame pred sálu na koktejl. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili. Very good. So, now we have the cocktail. it always You ready? Yes, yes. Huh? cocktail, yeah. Ah. Five minutes.